Vážení kolegovia, dovolte, aby sme začali. Dnes budeme hovoriť po česky, pretože mojim jazykom je čeština, pán Roj tu nie je. Čiže dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na schôdzi výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Ešte raz ospravedlňujem pána predsedu Rojla, pretože ten nemohol prísť a bude tu až zajtra. Predtým, než prídeme k vypočutiu, pokiaľ ide o priemyselnú politiku pre Európu a potom aj k rozprave s pani komisárkou Kony Hedegaard, musíme najprv, tak ako je zvykom, vybaviť niekoľko organizačných záležitostí. Najprv máme zmenu v poriadku, pretože tu boli zmeny, pokiaľ ide o zajtrajšiu, schôd, čiže zajtra 9.11. od 9. ako prvý bod bola naplánovaná rozprava s komisárom Tajanim, ktorý sa však bohužiaľ nemôže tejto schôdze zúčastniť a tento bod sa ruší respektíve odkladá na niektoré z ďalších stretnutí. Návrh teda máme nasledovný. Zajtra ráno začneme s bodmi 13, je to správa pani, pani Komi a bodom 14, čo je vlastne správa pána Wagnera. Tieto boli pôvodne naplánované až po hlasovaní. Po hlasovaní bude nasledovať rozprava k správe pána Remka. námietky, prípadne... Ak nie sú námietky alebo zmeny, tak tento návrh považujem za prijatý. Pokiaľ ide o zápisnicu zo schôze 29. a 30. oktobra, nebol, nedostali sme žiadne námietky, takže aj túto zápisnicu považujeme za schválenú. Toľko k dôležitým organizačným zmenám a záležitostiam a teraz dám rád slovo. Čo sa už bude týkať bodu 2, ide o krátke vypočutie o novej integrovanej priemyselnej politiky pre Európu a slovo dáme, dáme pánovi Langemu, ktorý toto mini vypočutie bude riadiť a tak mu patrí aj slovo ako prvému. Pán Lange, máte slovo, nech sa páči. Ja, ganz herzlichen Dank. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predsedajúci, milé, milé kolegyne, milí kolegovia, dámy a páni. Dosiahli sme fázu, v rámci ktorej predstava novej integrovanej priemyselnej politiky pre Európu sa stala už konkrétnejšou a myslím si, že to je aj dôležité a dobre, pretože v posledných rokoch priemyselná politika v Európe ako keby bola trochu e, zanedbávaná a v porovnaní s konkurentami e, sme došli do určitého sklzu a tým vlastne vyvstala aj otázka, pokiaľ ide o kvalifikované pracovné miesta v Európe, ako by sme ich mali znovu zadefinovať. Čiže je dôležité, aby sme teraz začali novým stimulom, novým, aby sme začali diskutovať o novej integrovanej priemyselnej politike, aby sme, sa do, aby sme dosiahli určitý konsenzus, pokiaľ ide o, o určitý konsenzus. V Brazílii máme agentúru, pokiaľ ide o priemyselný rozvoj. V, Chíne sa ho, v Číne sa hovorí o, novom, o novej 5 pokiaľ ide o uh, high-tech priemysel v Spojených štátoch amerických Máme zasa masívne investície, ktoré idú do, do priemyselnej politiky, čiže skutočne je najvyšší čas, aby sme v tomto ohľade niečo urobili. A preto, dámy a páni, kolegovia a kolegyne, e, dostali ste k dispozícii návrh správy, ktorý som predložil. Od viacerých z vás som už dostal pripomienky. Teraz e, vypracovala e, vyhlásenie aj komisia, čiže skutočne máme novú informáciu aj zo strany komisí, pokiaľ ide o integrovanú priemyselnú politiku a to je pre nás dôležité. E, návrh kom- vyhlásenie komisie aj tá správa majú niečo spoločné, ale sú tu aj rozdiely. Možno by som sa najprv venoval tomu, čo je spoločné. Chcel by som vychádzať z takého integrovaného prístupu, ktorý tak v komisii ktorý v komisii vlastne viaceré elementy e, spoločnej priemyselnej politiky e, zacielujú a konkretizujú. My by sme chceli možno ešte urobiť jeden krok smerom ďalej, aby sme mali určitú kontrolu alebo nejakú pracovnú skupinu Task Force, ktorá by už vopred koordinovala lepšie túto priemyselnú politiku a za druhé je dôležité, aby sme mali aj taký integrovaný prístup na celoeurópskej rovine a medzi jednotlivými členskými štátmi. A myslím si, že to súvisí s tým, že ak chceme ísť priemyselne smerom vpred, tak musíme jednoducho s členskými štátmi silnejšie a lepšie spolupracovať a koordinovať túto spoluprácu. A myslím si, že je aj dôležité, aby sme si stanovili ciele a e, stanovili si aj to, ako budeme kontrolovať dodržiavanie týchto cieľov. Oznámenie komisii to je v rámci doložky až na konci vyjadrené, aby som bol za to, aby to bolo v texte uvedené nejako pregnantnejšie, jasnejšie, aby bolo jasne povedané, kam chceme ísť, aké máme prostriedky, aby sme potom uh, účinnosť e, takejto politiky mohli lepšie hodnotiť. Takisto je dôležité povedať, že integrovaná priemyselná politika musí byť zakotvená do e, makroekonomickej, rozumnej makroekonomickej politiky. O tom sme ešte zatiaľ tak intenzívne nehovorili, ale pokiaľ ide o diskusiu, pokiaľ ide o pakt stability a rastu a aj v kontexte finančnej a hospodárskej krízy je úplne jasné, že priemysel bude mať budúcnosť iba vtedy, ak bude zakotvený v dobrej makroekonomickej politiky a bude mať aj finančné zdroje. Potom môžu opatrenia byť účinné, ako napríklad otázka inovačnej politiky, alebo pokiaľ ide o, o zvýšenú účinnosť zdrojov, alebo posilnený e, prístup alebo sektorálny prístup, pokiaľ ide o hlavné trhy a hlavné sektory, pokiaľ ide o, európsku, o európsky priemysel. Čiže tento postup alebo prístup, ktorý ešte budeme musieť vylepšiť v niektorých oblastiach a budeme sa musieť pokúsiť tie dve, dva prístupy zo strany parlamentu a komisie nejako zosúľadiť, to sa nám môže podariť iba vtedy, ak budeme mať expertov k dispozícii zo zvonka, ktorých sme si pozvali, ktorí prišli na diskusiu a som skutočne rád, že z nich prišlo viacero dnes, skutočne vynikajúci experti, aby sme dostali inputové informácie pre takýto integrovaný prístup k integrovanej priemyselnej politike. A tak by to malo byť podľa mňa aj v budúcnosti v tej mojej správe som skutočne veľmi dôrazne vyžadoval, aby sme tu mali ten princíp partnerstva na všetkých úrovniach. To by tam malo byť zakotvené, aby zúčastnené strany boli permanentne e, pri, zainvolvované v rámci tejto politiky, aby sa to nerobilo nejako iba ad hoc. A možno by sa to mohlo takto pregnantnejšie vyjadriť aj v tom oznámení komisii, a teraz myslím ten e, princíp partnerstva. Som skutočne rád, že dnes môžeme urobiť začiatok takéhoto kon, konštruktívneho partnerského dialógu, pokiaľ ide o novú priemyselnú politiku. Čiže ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa, teším sa, ako sme už povedali, že tu máme prepojenie tej európskej roviny s národnými vnútroštátnymi rovinami a že to je veľmi dôležité, že tu máme vyslanca pre e, priemysel z Francúzska, ktorý nás prišiel, poctil svojho návštevu, ktorý bude hovoriť o tej vnútroštátnej perspektíve, ktorý nám dá túto inputovú informáciu pre integrovanú priemyselnú politiku. Pán Jakob, máte slovo, ďakujem pekne. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Pán spravodajca, vážené dámy a páni, poslanci, poslankyne, milí kolegovia a kolegyne, ďakujem za pozvanie na toto zasadnutie. pretože si myslím, že úloha vybudovať integrovanú priemyselnú politiku je budúcnosťou pre európske hospodárstvo, ktorú má vlastne zabezpečiť. A tento výbor tu zohráva kľúčovú úlohu, pretože práve tento výbor je jadrom tejto problematiky, ktorý sa ňou zaoberá. A e, som presvedčený o tom, že nám budete v rámci Európskej únie pomáhať aby sme urobili ten prvý správny krok správnym smerom, tak ako to je ukotvené aj vo vyhlásení komisia. Už som si uvedomila na základe vašej správy, pán spravodajca, že vaše prvé kroky v tejto práci už sa uberajú týmto správnym smerom. Čiže teraz v stručnosti, predtým, než vlastne prídem k samotnej téme, ja sa nazývam, vysl- ja som vyslancom e, priemyslu, to je niečo úplne výnimočné, e, pretože v Európe takýto post neexistuje, a teda vysvetlím, kto vlastne som. A prečo som bol vymenovaný do tejto funkcie. V prvom rade som podnikateľ, priemyselník. Som teda e, priemyselník, pracujem v priemysle už viac ako 40 rokov. Viedol som a ešte aj stále vediem skupinu e, strednoveľkých podnikov, ktoré pracujú na medzinárodných trhoch aj na svetových trhoch. E, ide tu predovšetkým oblasť strojárstva. Dodávame zariadenia. Som e, poslancom Francúzského národného zhromaždenia a aj členom rady v rámci Bretónska. Bol som vo viacerých priemyselných spolkoch, pokiaľ ide predovšetkým o strojárstvo a na tomto základe som nadviazal viacero kontaktov v celej Európe, kontakty s podnikmi, ale aj s politikmi. A práve preto som bol teraz pred tromi mesiacmi vymenovaný za vyslanca priemyslu. Bol to návrh Eh, generálnych spolkov eh, priemyslu, ktorý sa konal eh, tento rok vo Francúzsku. A tam sa dohodli na tom, že takáto funkcia by mala byť a priemysl, minister priemyslu Estrozy a aj prezident štátu ma menovali do tejto funkcie, do tohto úradu. Čo to vlastne znamená? Musím sa starať predovšetkým o lepšie kontakty medzi jednotlivými podnikmi vo Francúzsku. Musím e, požadovať globálny prístup k otázkam priemyslu a postup, pokiaľ ide o spoluprácu vlády a priemyslu. Vo Francúzsku už dlho máme takúto diskusiu, pokiaľ ide o priemyselnú politiku, to už tam trvá viac rokov a možno e, sme v tomto kontexte aj trochu predčili niektoré iné európske krajiny. A E, udali sme tón ďalšieho vývoja. Snažím sa vytvoriť e, určitý lepší, lepšiu klímu, pokiaľ ide o tento prístup k integrovanej politike aj v rámci Európskej únie. A preto som aj teraz tu. Ide tu o kontakty privátnych podnikov v Francúzsku a v ostatných krajinách, ale takisto aj o vzťahy so štátnymi aktérmi vo Francúzsku a v Európe. Nebudem teraz e, predstavovať e, stanovisko Francúzska, pokiaľ ide o integrálnu priemyselnú politiku, to nie je moja úloha, to by bolo príliš dlhé, ale chcel by som sa venovať trom alebo štyrom bodom, ktoré myslím, že sú dôležité. Prvý bod sa týka integrované európskej priemyselnej politiky. Takáto politika musí byť prioritou Európskej únie a musí sa tak stať na ďalších 10 rokov. O tomto sme presvedčení, to už bolo povedané. Teraz musíme byť konkrétnejšie a skutočne niečo v tomto ohľade urobiť. Integrovaná politika, integrovaná priemyselná politika je jedna zo siedmých iniciatív stratégii 2020 ale napriek tomuto presvedčeniu vieme, že v Európe ešte sú niektorí politickí predstavitelia, ktorí o potrebe takejto integrálnej politiky nie sú presvedčení. Prečo? Prečo potrebujeme integrovanú priemyselnú politiku pre Európu? Prvý dôvod je už pravdepodobne známy. Je to, vedia o tom predovšetkým naši priemyselníci, pretože to zažívajú každý deň vo svojej práci. Prvým dôvodom je to, že sa nemôžeme uspokojiť s tým, ako globalizácia momentálne prebieha. Musíme byť aktívnejší, musíme mať vplyv na vývoj globalizácie a to sa dá uskutočniť iba na úrovni Európskej únie. Obchodná politika je výlučnou právomocou Európskej únie, je to v jej kompetencii, všetky členské štáty právomoci delegovali na Európsku úniu a naše podniky sú teda v oblasti obchodu e, závislí od multilaterálnych a bilaterálnych zmluv, ktoré vlastne vyrokovala Európska únia. A chcem povedať, že skutočne dôležité na tomto základe vykreovať aj integrovanú priemyselnú politiku pre Európu. Potom tu máme ešte aj e, podniky, ktoré sú v Európe a to je už vlastne ten druhý bod, ako sa majú pohybovať v tom priestore, ktorý máme v Európskej únii. Sú tu určité normy, sú tu predpisy, predovšetkým pokiaľ ide o životné prostredie. E, o tomto sa v posledných rokoch veľmi intenzívne hovorí, ale to sa takisto týka aj predpisov, ktoré sú s hospodárskou súťažou a pravidlami vnútorného trhu. To sú všetko politické kompetencie Európskej únie. A preto potrebujeme pre Európu európsku integrovanú priemyselnú politiku. Pre väčšinu podnikov je Európa a Európska únia najväčším trhom a to platí predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré v Európe sa učia, ako pre, preniknúť aj na iné trhy, ako, na, ako iba tie vnútorné trhy ich krajinách, ktorých pôsobia. A musíme im pomôcť, aby túto dimenziu dosiahli, aby boli skutočne konkurencieschopní aj mimo Európskej únie. A potom je tu ešte ďalší dôvod, ktorý je veľmi dôležitý, o ktorom sa takisto veľmi veľa hovorí. Tu ide o otázku konkurencieschopnosti a závislosti našej konkurencieschopnosti na svetovom trhu, ktorá je závislá od menového kurzu. Spoločná mena je zodpove- znamená určitú, predstavuje určitú zodpovednosť pre podnikateľov. Zmena výmenného kurzu môže v priebehu niekoľkých mesiacoch, e, pokiaľ ide o zlepšenie e, integrovanej priemyselnej politiky, zničiť. To sme už zažili a to pravdepodobne v budúcnosti znovu ešte zažijeme. Európska únia zastupuje 34 miliónov pracovných miest ak chceme udržať tieto pracovné miesta a chceme, aby sme ich mali ešte viac, potrebujeme skutočne túto integrovanú priemyselnú politiku. A môjim ďalším posolstvom pre vás, alebo ako myšlienkou pre vás, ktorú som sa sprostredkovať, je to, že skutočne sa tešíme, že komisia sa vyjadrila k integrovanej priemyselnej politike. Považujeme to za prvý významný krok, ale domnievame sa zároveň, že ešte máme pred sebou veľa práce na to, aby sa aj takéto vyhlásenie zo strany komisie dalo ďalej vylepšiť, obohatiť aby sme dospeli k spoločnej integrovanej priemyselnej politike na to potrebujeme aj iné strategické iniciatívy. Pán spravodajca, že ste to o inovácii, mali ste skutočne pravdu. Inovácia je centrálne dôležitá, je kľúčová, ale vystáva to aj otázka, pokiaľ ide vnútorný trh a obchod a v zmysle zlepšenia priemyselnej schopnosti. E, to znamená to, že sa nemôžeme uspokojiť s tým, že by sme e, priemyselnú politiku vnímali iba ako kompetenciu vášho výboru. Potrebujeme horizontálny prístup pre takéto veci a ak má existovať skutočne konkurencieschopná hospodárska politika. Samozrejme sú aj iné dôležité aspekty, ktoré spadajú do kompetencií iných generálnych riaditeľstiev. No a s týmito generálnymi riaditeľstvami iste veľmi intenzívne spolupracujete. Potrebujeme sektorálny sektorálnu aplikáciu týchto politík a týchto cieľov. Toto zatiaľ nie je dostatočne zdôraznené v oznámení komisie. V každom prípade je absolútne nevyhnutné nájsť opatrenia, ktoré nám umož, umožňa podporiť našu špičkovú kvalitu priemyslu a to v celej škále priemyselných sektorov. Okrem toho by som rád upozornil na to, že čo sa týka súčasného stavu oznámenia, je viac menej jasné, že neposkytuje žiadne konkrétne návrhy. Vy v komisii ste sa samozrejme snažili, avšak ešte veľa treba urobiť. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že budeme len nám um, hovoriť prázdne slova. Momentálne, podľa môjho názoru, je absolútne nevyhnutné zaujať taký globálnejší prístup. A len tak zaručíme koherentnosť a efektívnosť priemyselnej politiky ako celku. Takže ten odvetvový prístup je nedostatočný. Komisia navrhuje niektoré speč- špecifické iniciatívy, ale ja si myslím, že my potrebujeme naozaj strategický spôsob, musíme identifikovať prioritné priestory, sektory ktoré nemôžu byť a bola by chyba, ak by sme si mysleli, že môžu byť tvorené len tými tzv. odvetviami budúcnosti. Tie sú isté dôležité, ale dnes predstavujú len malú časť priemyslu ako celku. Rovnako je jasné, že sa musíme snažiť pomáhať a rozvíjať aj súčasné odvietvia. Tie sú už staršie, ale nie zastaralé. Práve naopak. Pozrieme sa napríklad na odvetvie, ktoré je mne veľmi blízke a to je strojné inžinierstvo. V Európe je na prvom mieste v celosvetovom rebríčku a aj napriek tomu, že je staršieho dátumu, tak je moderné. Musíme sa snažiť príjmať rôzne prioritné opatrenia, ktoré nám pomôžu podporiť toto odvetvie rovnako ako aj ďalšie. No a ďalš, ďalšia vec. Vnútorné politiky v Európe, Európe musia, musia podporovať konkurencieschopnosť hospodárstva Európy a nášho priemyslu. Samozrejme, treba e, rešpektovať tiež mnohé podmienky. Iste viete, o čo tu ide a ja nebudem zachádzať teraz do detajlov. Vy ste o tom už veľa hovorili. My v každom prípade musíme podporovať konkurencieschopnosť na, nášho priemyslu, pretože konkurenti sú často v porovnaní s nami o niečo ďalej. Politika hospodárskej súťaže musí byť eh, výhoda pre globalizáciu a nesmie byť handicapom. To treba pochopiť a nedá sa povedať, že v minulosti to vždy tak bolo. V oznámení komisie sa tiež neobjavujú žiadne odporúčania. Treba zobrať do úvahy politiku, ktorá existuje v mnohých tretich krajinách na podporu priemyslu. V súčasnosti sa o tom nehovorí dostatočne. Treba podporovať konkurencieschopnosť našich podnikov, tak ako hovorí, ako hovoril už pán Barnier. Komisia navrhuje, aby sme zlepšili posud, posúdenie dopadov. No, to je v každom prípade veľký pokrok. A rovnako environmentálne zákony sú v tejto súvislosti veľmi dôležité, pretože môžu poškodiť konkurencieschopnosť podnikov. A to nemôžeme ignorovať. Otázkou ostáva, ako sa v kontexte týchto zákonov zachovať a aké legislatívne akty treba príjmať. Okrem toho je tiež veľmi zaujímavé, že oznámenie komisie z 27. oktobra sa vôbec, vôbec nevenuje otázke úniku uhlíku. Myslím, že to je veľký nedostatok príslušného oznámenia a mal by byť odstránený. Čo sa týka výskumu a inovácií, je to téma, ktorá bola predmetom mimoriadného oznámenia, ktoré bolo publikované len prednedávnom. Nebudem zachádzať do detailov, ale je jasné, že táto otázka je skutočne mimoriadne dôležitá. Za asi 20 rokov sa výdaje na vedu a výskum vo svete asi zdvojnásobili. Počet čínskych patentov sa za ostatných 10 rokov zdvojnásobil. Takže situácia je skutočne veľmi vážna. Okrem toho si myslím, že vytvorenie európskeho patentového trhu alebo európskeho patentu je veľmi pozitívne. Na to nesmieme zabúdať a takýto systém patentov by sme mali vytvoriť čo najskôr. No a čo sa týka klastrov, tie sú v kontexte priemyselnej politiky v Európe tiež veľmi dôležité. Podľa môjho a nášho názoru si zaslúžia viac ako len stratégiu do roku 2011. Mali by sme sa zaoberať tým, ako zjednodušiť spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými klastrami A to tiež platí pre financovanie. Existujú isté nástroje komisie, a komisia niektoré z nich aj navrhuje. Francúzsko konkrétne by sa tešilo, ak by sme sa zaoberali tým, že v Európe vytvoríme fond rizikového kapitálu a nie len fond investičného kapitálu. pretože ten prvý z nich je iste rizikovejší, pretože priťahuje viac pozornosti verejnosti ako ten druhý typ fondov. Dámy a páni, rovnako by som chcel hovoriť niečo a povedať niečo o vzájomnosti a vyváženosti, o vzťahoch. To by malo byť prioritou obchodnej politiky EÚ. Čo sa týka obchodnej politiky, rozvíjajúce sa krajiny jasne hovoria a opisujú, aké sú ich stratégie rastu. Mimo iného spočívajú aj na netarifných prekážkach a na diskriminácii. To veľmi dobre vieme. No a okrem toho komisia to hovorí o tom hovorí tiež o svojom oznámení. Okrem toho je dôležité, aby to, čo sme identifikovali, sa neskôr tiež pretavilo do reality. V súčasnosti to žiaľ tak nie je. A aj keď dnes už niektoré návrhy boli predložené, tak často sa vykonávajú veľmi neoperatívne. No a toto je dôležitý bod, ktorý takmer výhradne spada do kompetencie Európskej únie. Ces propositions devraient être euh, prises en compte avant de... Že v tomto zmysle je potrebné zohľadniť návrhy, keď sa stanovujú strategické ciele Európskej únie, pokiaľ ide o nové strategické partnerstva. Pred desiatimi rokmi sme sledovali iný prístup, teraz sa situácia zmenila, máme nové vzťahy, s krajinami, s ktorými budujeme obchodné vzťahy, rozvíjame. No a v týchto vzťahoch je potrebné mať jasne stanovené priority a ciele. A potom ešte posunenie nástrojov na obranu nášho hospodárstva, aby tieto fungovali účinnejšie na jeho ochranu, hlavne pokiaľ ide o používanie týchto nástrojov. Potrebujeme skrátené konania a tým sa dostávame aj k VTO, aj tu by mali byť postupy zjednodušené aby sme sa mohli na VTO e, obrátiť, keď to bude potrebné. Toľko teda z mojej strany v mene Francúzska. Môžete sa spolahnúť na to, že Francúzsko podporuje vaše snahy. Ja osobne, ako zástupca priemyslu, sa osobne budem snažiť tak robiť a len tak sa budeme môcť uberať smerom k novej integrovanej politike, ktorá je taká dôležitá. Ďakujem veľmi pekne. Takže požiadavka prehlbovať niektoré návrhy a lepšie ich aplikovať. O tom budeme iste hovoriť, ale ďakujem aj za vašu podporu a vyjadrenie podpory. Ja by som chcel dať aj slovo ďalšiemu expertovi z novej členskej krajiny. A ktorý tiež veľmi dobre pozná problematiku malých a stredných podnikov. Ja som veľmi rád, že tu je pán Mano Liu eh, z Rumunska, ktorý nám povie niečo z hľadiska eh, Únie Konfederácií rumúnskych podnikov. Dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, je pre mňa veľkou cťou, že môžem dnes vystúpiť na vašom seminári a workshope. Mnohí sa pýtajú, prečo tu vlastne vystupujem. No a na to môžem odpovedať len jednu vec. Ja som Európan z Rumunska, som inžinier a vysokoškolský profesor a pedagóg, no a Ja som sa podielal som sa na a, zmenách po páde socialistického režimu. No a ja vám teraz a, a, poviem moju prezentáciu, bohužiaľ asi bez. No a a e, Predstavím vám niekoľko, niekoľko myšlienok. Realita závisí od niektorých no- nových vecí. Je tu istý vedecký determinizmus a neexistujú žiadne zázraky. Po tretie, No a jedná sa tu o mimoriadne zaujímavú vec, Santiago Calatrava. A prečo práve Santiago Calatrava? Včera som bol v Liež a šokovalo ma, čo by malo byť pre nás Európanov eh, smeredajné. Je tu kovová konštrukcia, eh, stanice, No a ja momentálne by som chcel povedať, že ja som za európske hospodárstvo, podporujem ho aj dôležité, aby sme ďalej rozvíjali hospodárstvo, ale sme tu na takom eh, na také križovatke, Môžem povedať, že áno, v Európe sa nám páči, tu zostaneme a pekne sa to zariadíme tak ako v minulých rokoch. A náš priemysel premiesnime do iných krajín, kde sa priemyslu darí, bude darí lepšie. No ale je to tiež paradox, čo sa stane s Európou, ak naše výrobné linky budú v Číne a v Indii. Pre americký trh. No a Takže No a ak mačka nie je doma, tak je v podstate jedno, kde je, hlavne, že chytá myši a nezáleží na tom, ako má farbu. No ja som jeden z mála ľudí v tejto sále, ktorí pôsobili na tej historickej zmene a, a tej nútenej industrializácii No a moja prezentácia, v prezentácia prezentácii hovorím o deindustrializácii, industrializácii. No a tá historická udalosť viedla k tomu, že ja som bol ja som bol činný v rámci plánovaného hospodárstva desiatky rokov sa hospodárstvo plánovalo, a, a spravili sa mnohé chyby, ktoré vidíte aj na diagrame. Ale tie historické omily, ktoré sa udeli v Európe, súvisia tiež s našimi, našimi stratégiami, s tým materiálom. Musíme sa poučiť. No a stratiť kontrolu nad, nad situáciou a hospodárstvom. Takže ak by sme stratili kontrolu, tak eh, výsledkom by mohol byť systém, ktorý ktorý viedol, alebo viedol k vytvoreniu tieňového hospodárstva. Hovoríme o 5 ročniciach, to nie je nič nové. Aj v minulosti sa hospodárstvo plánovalo v 5-ročných cykloch. No a komunikácia v rôznych oblastiach, ktoré v Európe bežia, mala byť taká, aby ešte takúto situáciu nemôžeme odporúčať a nemôžeme využívať nesprávne informácie. V roku 1989 prišlo skutočným zmenám, no a e, pre veľké časti Európy po roku 89 nastali, nastala skutočná transformácia no a my sme sa snažili mm, nahradiť komunistický priemysel tým trhovým hospodárstvom bez nejakých jasných definícií. No a tieto tradície, ktoré sme predtým mali a ktoré a tým všetky materiály, ktoré sme mali, všetko to sa nevyužívalo správne. Spustili sa procesy, ktoré znamenali to, že mnoho ľudí prišlo o prácu, nastal hospodársky pokles a rovnako sa to veľmi nepriaznivo odzrkadlilo na platobnej bilancii. Pre Európu sú podobné scenáre, relatívne konkrétne. No a pre niektoré zóny a regióny v Európe to eh, viedlo a spôsobilo obrovský chaos. No a ja som zažil jedinečný historický jav, že kapitál v niektorých eh, spoločnostiach vznikol no a tento kapitál eh, sa vybudoval na nesprávnych základoch. A to sa aj naďalej deje. Musíme dávať pozor pri budovaní našich stratégií. stratégií. No a kanibalistická privatizácia na niektorých veciach narobila obrovské škody. No a demokratické procesy podnetené Bruselom viedli k tomu, že a politika zamestnanosti a bola, spôsob, bola nepriaznevo ovplyvnená zlým riadením. No a na diskusiu môžem teraz sa eh, uviezť niekoľko myšlienok eh, spolu s otáznikmi, ktoré sa za nimi skrývajú a rovnako nájdeme isté budeme sa snažiť hľadať isté odpovede. Jedna z zaujímavých myšlienok je, čo teraz s duševným vlastníctvom. No, opätovne tráva. A totiž, ako ochrániť našu inovačnú silu. Nemôžeme zopakovať tie chyby, ktoré urobili niektoré krajiny v Európe. Potrebujeme inteligentné politiky normalizácie. Aké efektívne zdroje máme na to, aby sme prírodné zdroje dokázali vyhrať? A aká je situácia, aký je stupeň bezpečnosti, ktoré ktorý potrebujeme pre naše materiály. No a ja som sa v mojej analýze snažil. Máte diagram, na ktorom sú zobrazené úspechy industrializácie. No. Pokazujem niektoré omily. No a my by sme sa mali snažiť teraz verejný sektor vybudovať tak, aby to pionierstvo a národná hrdosť, aby sme dokázali skutočne rozumne viesť štáty a aby sme dokázali konsolidovať našu činnosť a tak obrazne povedané, mali by sme skončiť e, to zápasenie v ringu a mali by sme začať e, s paletom. No a že v Rumunsku to nie je tak, že nie je tak, ja nemyslím, že spoločenský základ mal byť dialog. Úspech industrializácie je podnetený úspešným dialogom a keď budeme využívať naše skúsenosti, skúsenosti v Európe a naše základy v Európe, potrebujeme podporovať náš podnikateľský sektor. A to môžem povedať aj zo skúsenosti v mojej krajine. Musíme veľa energie venovať podnikateľskej činnosti. Všetky tieto elementy sú obsiahnuté v tomto materiáli a ja som veľmi rád, že spravodajca a mnohí ďalší to pochopili, pretože tu ide o industrializáciu Európy. No a ja sa vyslovujem za európsku industrializáciu. To znamená, že tie malé chyby v našej histórii nemôžeme opakovať. Úspech vyplýva z priemyslu. Ak bude priemysel dobre fungovať, tak budú dobre fungovať, bude dobre fungovať aj sektor služieb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže toto bol pohľad z novej členskej krajiny výzva, aby naše opatrenia boli naozaj konzistentné. Budeme mať samozrejme možnosť aj diskutovať, keď skončia naši panelisti. Tretím z nich je pán Grishammer, ktorý je z nemeckého think tanku, ktorý sa nazýva Öko-institút. Tento inštitút pred pár dňami zverejnil pardon, dostal veľmi renomovanú environmentálnu cenu európsku, ktorá je takým uznaním pre jeho prácu. A dúfam teda, že oni nám teraz e, dajú cenný vstup do našej diskusie prostredníctvom pána Grishamera. Ďakujeme pekne, pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, kolegyne, kolegovia. Nové oznámenie je veľmi zaujímavým novým prístupom, obsahuje mnoho zaujímavých jednotlivostí, zdôrazňuje napríklad integráciu jednotlivých eh, druhov politiky. Toto je veľký pokrok. Ak dovolíte, zameriam sa na to, ako by sa ďalej dal rozvíjať tento prvý návrh. Poprvé, prečo sa tento dokument nazýva integrovaná priemyselná politika, prečo sa nazýva udržateľná transformačná politika. Toto je ten starý konflikt, zdanlivý konflikt medzi konkurencieschopnosťou a udržateľnosťou. Vystáva tu otázka, kde teda sa nachádzajú skutočné konflikty. A toto podľa mňa chýba v tom dokumente aj v návrhoch na implementáciu. Teda naozaj je potrebné zanalýzovať, kde sú v konflikte konkurencie, schopnosť a udržateľnosť. Takže jasne pomenovať skutky, skutkový stav a poukázať na to, kde sa v doterajšej priemyselnej politike, tá už tu existuje dlho, kde teda e, táto nešla v zmysle udržateľnosti. A je tiež potrebné pozrieť sa na to, kto je výťazom a kto stráca v priemyselnej politike. Toto prosím nezamieňajme s pojmami tradičné priemyselné odvetvia a nové odvetvia. Samozrejme, že tie tradičné odvetvia budú zachované v mnohých oblastiach bez ozmien. zmien v niektorých oblastiach dôjde k zmenám, ale je potrebné zdôrazniť, kde niektoré priemyselné odvetvia výjdu skrátka a aké majú alternatívy. Nejaké také prechodné opatrenia. Pán Lange už zdôraznil, že by bol dobré, keby ciele boli definované jasnejšie a keby bol zavedený aj určitý systém kontroly ich dosahovania. Teda nejaká task force by sa mohla vytvoriť, ktorá by realizovala takúto kontrolnú činnosť, podporovala by realizáciu. Toto je podľa mňa veľmi dobrý nápad. V dokumente, ktorý komisia vypracovala, sa nachádza samozrejme množstvo veľmi odlišných aspektov, ktoré sa tam riešia, mnohé aj naozaj dobrým spôsobom, ale z nášho hľadiska chýba jeden aspekt, konkrétne ide o opis celého systému, teda vzájomné ovplyvňovanie sa jednotlivých e, rámcových podmienok tak, aby mohla byť priemyselná politika korunovaná úspechom. Uvediem jeden praktický príklad. Za mnou vidíte túto peknú obrazovku. Na nej je prezentácia v PowerPointe. Toto je dobrá funkčná technológia. Ale bohužiaľ väčšina z vás v sále, tí, čo sedíte v zadných radoch, nevidíte dobre túto prezentáciu, pretože tá obrazovka je primalá. A toto je typický príklad toho, ako sa zavádza technológia a nedržujú sa pritom rozhodujúce rámcové podmienky. Preto potrebujeme naozaj dobrú priemyselnú politiku, ktorá bude zakotvená v adekvátnych štátnych rámcových podmienkach, ale okrem týchto štátnych podmienok tu bude aj viacero ďalších prvkov, ktoré podporujú inovácie. Priemyselnú politiku je potrebné chápať ako systémovú inováciu. Ide tu o taký komplex viacerých prvkov, ciele, trhové podmienky, štátna legislatíva a infraštruktúra, technológie a produkty, ale aj pokiaľ ide o povedomie, pokiaľ ide o správanie spotrebiteľov. Prepačte, ešte sa vrátim na predchádzajúcu stránku prezentácie. Dôležité je teda to, aby priemyselná politika na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov mala jasnejšiu štruktúru, aby tam boli ciele zachádzajúce do obdobia 2020, prípadne až do roku 2050 Ďalej by som rád zdôraznil, že na rôznych úrovniach musí táto politika prebiehať. Makroúroveň, tá je pokrytá v dokumente komisie veľmi dobre. Pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia, tam je to iba načrtnuté, nie je to rozpracované. K tomu samozrejme má byť ešte nejaký sprievodný dokument, ale tie požiadavky na jednotlivé sektory je potrebné jasne stanoviť. A aj naprieč jednotlivými odvetviami toto ten dokument zatiaľ žiaľ vôbec nerieši. Taktiež je potrebné venovať sa mikroúrovni a spotrebiteľom. Pokiaľ ide o rámcové podmienky, znova príklad – v Nemecku, v malom univerzitnom meste Marburgu prebehla veľmi zaujímavá diskusia. Mestská rada rozhodla, že všetky nové budovy budú mať e, solárne zariadenie, že toto bude povinné a to samozrejme rozprúdilo veľkú diskusiu. Odborníci sú toho názoru, že toto je jeden z najefektívnejších a najlacnejších krokov ako výzvu strety ekológii. Napriek tomu však v tejto diskusii odznelo, že ide o nejakú ekodiktatúru, keďže ide vpisy. Ja som toho názoru, že nejde o ekodiktatúru, naopak je to priemyselná politika, ktorá je rozumná z hľadiska ekológie, z hľadiska národného hospodárstva, z hľadiska spotrebiteľa, Vytvára to pracovné miesta, hlavne v malých a stredných podnikoch. Takže takéto rámcové podmienky musia byť predmetom diskusí. Nie je možné to opomínať. V druhej časti svojej prezentácie si dovolím načetnúť niekoľko aspektov. Ja som ich zoradil podľa jednotlivých úrovní inovácií. Poprvé, O tom sme už hovorili dvakrát. Myslím, že sme to pokryli dostatočne, teda formulácia cieľov do roku 2020 a ešte aj dlhodobejšie. Ale nielen ciele, a toto je rozdiel od plánovaného hospodárstva, že tie cesty by mali byť otvorené k dosiahnutiu týchto cieľov. Aj tie ciele je možné samozrejme z dlhodobého hľadiska meniť, ale je dôležité si ich nejakým spôsobom stanoviť. Po druhé, podmienky na trhu. Na tomto mieste sme boli prekvapení, pokiaľ ide o dokument komisie. Tam strana dopytu vôbec nie je načetnutá. Priemyselná politika sa predsa nedieje iba na strane ponuky. Je potrebný aj dopyt. Rád by som zdôraznil to, že štátne obstarávanie, verejné obstarávanie tu vôbec nie je predmetom, ako by sa vôbec nedialo. Áno, možno vznikol dojem, že to nemá nič spoločné s priemyslom, ale štátne obstarávanie, verejné obstarávanie má veľký vplyv na trh, veľký vplyv na dopyt a opomenúť takúto dôležitú e, otázku na trhu EÚ toto je naozaj absolútne nesprávne. Pokiaľ ide o tie štátne rámcové podmienky, tam by som rád zdôraznil to, že je potrebné sústrediť sa na také zákony, ktoré rýchlo vytvoria trhy, pretože priemyselná politika a nové technológie môžu byť úspešné iba v tom prípade, ak sa ich podarí tak povediať, vyskúšať v praxi na domácom trhu. Nemôžeme skrátka produkovať iba pre cudzie trhy. Bod číslo 4. Pokiaľ ide o technológie, tam sú samozrejme potrebné jasné ciele. Trošku ma sklamalo, že dokument komisie sa venuje tým kľúčovým technológiám, ale samotné environmentálne technológie, tie sú tam len na Margo spomenuté. Ďalšia vec v tejto súvislosti, toto je veľmi dôležitá vec pre úspech priemyselnej politiky. Time to market je potrebné skrátiť teda ten čas od vzniku, kým sa to dostane na trh. Európania, Nemci sú veľmi dobrí, pokiaľ ide o patenty, ale v porovnaní napríklad s Japoncami nám trvá dlhšie, kým sa produkt dostane v skutočnosti na trh. Ale teraz tu máme ešte jeden oveľa vážnejší problém za 10 rokov a to, že tie nové produkty technológií sa nedostávajú k spotrebiteľom. Sú tu často veľmi energeticky účinné produkty, ale tieto si spotrebitelia nekupujú. A toto je samozrejme veľká prekážka, veľká prekážka pre priemysel, teda mm, výskum a vývoj, celé investície do niečoho, po čom potom nie je dopyt. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, Keď chceme predávať nové produkty, udržateľné produkty, tak musíme klásť oveľa väčší dôraz aj na kampane, pokiaľ ide o udržateľnosť, e, prehľad e, pozície na trhu pre tých špičkových hráčov. Nejde o kampane len na národnej úrovni, ale aj na úrovni európskej s väčšími rozpočtami Ide o kampane v prospech európskych výrobkov a európskych firiem. Nože na záver, tento bod sa týka infraštruktúry. Pokiaľ ide o plánovaný vývoj na najbližšie 20 rokov, tak vidíte, že tu je reč o úplne novej infraštruktúre výroby energie, nová generácia automobilov s novými infraštruktúrami, elektromobily, a celkovo nový prístup k stavbám, k existujúcim stavbám, novým stavbám, tieto nové infraštruktúry sa začínajú teraz budovať. V mnohých krajinách sú tu obrovské projekt, e, protesty pardon, proti takýmto zmenám infraštruktúry. Takéto protesty často vedú, vedú k odloženiu týchto projektov o viacero rokov. Nože ak sa nepodarí na úrovni EÚ nájsť nejaký nový prístup, hlavne pokiaľ ide o mediáciu, tak e, to nevyzerá veľmi dobre s európskou priemyselnou politikou. Na tomto mieste by som raz dôraznil, že to nie sú klasickí ekoaktivisti, ktorí protestujú. Pozrite sa na tieto občianske iniciatívy, kto všetko sa tam zúčastňuje, rozšírenie um, staníc, o ďalšie kolaje a tak ďalej. To sú často niekdajší podnikatelia, šéfovia marketingových agentúr, advokáti, takže tam tá zostava je úplne iná, než tomu bývalo v minulosti. Uvediem taký drastickejší príklad – Napríklad by sa mala rozšíriť železničná sieť. Švajčiari naplánovali veľký tunel a nepodali sa dodržať časový plán, hoci je jasné, že preprava tovarov sa v najbližších 15-20 rokov obrovským spôsobom zvýši, takže tu je potrebné nájsť naozaj nové prístupy. Tu by som svoj príspevok rád uzavrel. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže znova sme počuli, že moderná priemyselná politika závisí aj od e, akceptácie na strane občanov. Ďakujem pekne. Poslední dvaja panelisti sú zástupcami sociálnych partnerov. Ide teda o tých, ktorí potom v tom priemysle zohrávajú kľúčovú úlohu. Ide o zamestnancov a zamestnávateľov. Máme tu pani Judith Kirten Darling z IMB. Tá bude hovoriť z perspektívy najväčšieho odborového zväzu Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie Európskej federácie pracovníkov, že sa tu môžeme vyjadriť k integrovanej priemyselnej politike. Vyjadrujeme sa teda k správe tohto výboru aj k oznámeniu komisie. Je to naozaj veľmi dobre načasované prvom rade by som rada povedala, že v mene EMF ale aj v mene ďalších e, zástupcov priemyslu, pokiaľ ide o chemický, textilný priemysel, banický priemysel, e, tak sme koordinovali naše názory k e, politike komisie. A ešte pred zverejnením tohto oznámenia sme si teda vlastne skoordinovali náš pohľad na priemyselnú politiku v Európe. Pre nás zásadnou otázkou je zachovanie ambícií Európskej únie na posilnenie priemyselnej základne. Hospodárska kríza poukázala na to, že je dôležité, aby priemysel v Európe fungoval. Európa európsky hospodársky rozvoj nemôže vychádzať iba zo služieb. Musíme mať vyváženú ekonomiku v integrácii priemyslu a služieb. Slova už odzneli. Teraz čakáme v napätí na konkrétne návrhy. Európska priemyselná politika sa musí vyvíjať smerom k energeticky účinnej, zdrojovo účinnej, udržateľnejšej ekonomike. Táto transformácia však musí, pre, musí prebehnúť v sociálne zodpovednom, odpovednej atmosfére. Nemôžeme to ponechať v rukách trhu, musíme mať e, intervencie a jasné investičné politiky. EMF vítá nové oznámenie komisie, vítame aj správu Bernda Langeho. Je tam mnoho návrhov, za ktoré my bojujeme už dlho. Sme toho názoru, že je dôležité, aby Európa mala silnú výrobnú základňu, takú, ktorá bude diverzifikovaná a zabezpečí kvalitné pracovné miesta, dlhodobého charakteru po celej Európe a takto prispeje k pridanej hodnote v európskej ekonomike. Pre nás je zaujímavé, a toto je pozitívny prvok v oznámení aj v správe, je to ten názor, že výroba by mala reagovať aj na zmeny v spoločnosti, demografické zmeny, sociálne, zdravotné potreby a tak ďalej. Vítame kontinuitu existujúceho procesu priemyselnej politiky, pokiaľ ide horizontálnu aj sektorálnu agendu. Vítame to, že je potrebné vypracovať sektorálne akčné plány a dúfame, že priemyselná politika bude vždy jednou z priorit európsky, európskej politiky. My máme veľké skúsenosti napríklad v oblasti CARS 21, ďalších legislatív, technologické platformy, napríklad v oblasti ocele. A... Tieto vnímame ako pozitívne kroky smerom vpred a mali by sme ich ďalej rozvíjať. Takisto vítame, že vo oznámení komisie, takisto aj v správe sa uznáva to, že sa musíme venovať všetkým sektorom európskeho priemyslu, že treba zahrnúť všetky sektory. Z našej perspektívy hovoríme o e, prístupe dodávok. Nemôžeme hovoriť iba o strategických e, otázkach, ale musíme hovoriť aj o tom reťazci dodávateľov. Integrovaná politika je samozrejme vítaná a integrovaná politika by mala viesť k ambiciozným programom. E, sme zvedaví na to, čo povie DG Energy a aj iné sektory. V správe pána Langeho sa spomína Task Force, ktorý by vlastne eh, skoordinoval tieto rôzne prístupy a urobil by eh, z toho jeden veľký koherentný prístup. Čiže kde sú vlastne tie prvky, mm, ktoré vítame? Vítame tie, ktoré boli uvedené v tých správach, ale samozrejme sú tu určité požiadavky, ktoré vnímame ako slabé body v tých návrhoch, aspoň doposiaľ. Do Prvý z tých bodov, ktorý považujeme za slabý, je ten, že ekonom, priemyselná prie, politika musí byť prepojená na makroekonomiku. A máme tu určitý protipol, ak to vnímame v kontexte vnútroštátnych politik. Potrebujeme koherentnú agendu, musíme integrovať túto diskusiu a pozerať sa na to uh, holisticky. A tu vlastne vnímame zahrnutie niektorých nových finančných uh, návrhov, uh, eurofondy, infraštruktúrne podpory. Ale pokiaľ ide o tie škrty a mm, návrhy um, šetrenia, tak to je takisto niečo, o čom budeme musieť hovoriť. A to vytvára určitú dilemu, o ktorej budeme musieť hovoriť. Pod potrebujeme aj rozpočtovú politiku, ktorá bude na úrovni vnútroštátnej a európskej úrovni. Potrebujeme jasné investičné stratégie a v neposlednom rade potrebujeme aj zo strany celoeurópskej transakciu, daň za transakciu, finančné, daň za finančné transakcie aby sme celkom dosiahli taký udržateľný model. Čiže to je taká celková makroekonomická dimenzia alebo obraz toho, kde vnímame určitú ambíciu, pokiaľ ide o tie otázky, v rámci ktorých si musíme udiavať opasky a pokiaľ ide o ten najslabší bod v rámci tej agendy toho programu, a bolo to už na to viackrát povedané v rámci správe pána Langeho, čo sa nám zdá byť správne, žiadna priemyselná politika na národnej alebo európskej politike nebude schopná úspieť a dosiahnuť určité cie ciele bez toho, že by tam bola silná sociálna Európa a silná participácia zamestnancov, aby boli integrovaní do všetkých častí tohto procesu to, čo pre, uvádza vo vyhlásení komisia, hovorí sa tu o udržateľnosti a konkurencieschopnosti, ale musíme si uvedomiť, že sú tu tri piliere udržateľného rozvoja. Ekonomický, environmentálny, ale takisto aj sociálny pilier. A pre nás toto je tá slabina, ktorú vidíme v tejto sociálnej priemyselnej politike. A pokiaľ ide o, náv- pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, eh, určité tlaky, pokiaľ ide o mm, platy, koncept eh, určitej konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie musí byť založený na eh, sociálnej a environmentálnej rovnosti. Nemôžeme nemôžeme podceňovať dopyt, domáci dopyt, ktorý je jeden z najdôležitejších. E, Pravdepodobne to je jedna z tých najväčších slabín celých týchto politík, tak ako to vidíme na úrovni Európskej únie. A teraz vlastne sa vrátim k tomu, že som už povedal, že to musíme e, prepojiť s verejným zaobstarávaním a podporou vstupu nových produktov na trh Potrebujeme novú sociálnu dimenziu na tieto priemyselné politiky, aby sme zabezpečili sociálnu koheziu, aby sme sa vyrovnali nest- sociálnou nestabilitou, ktorá bola zapričinená e, krízou. Potrebujeme nové pracovné miesta, nové práva pre zamestnancov, sociálnu anticipáciu a potrebujeme aj man- manažment zmien e, vo vyhlásení komisie sa hovorí o nových sociálnych partneroch, e, keď už hovoríme o manažmente zmien potrebujeme dôveryhodné alebo dôsledné celoživotné vzdelávanie, ktoré by garantovalo individuálne práva na vzdelávanie a preškolovanie. Ak chceme hovoriť e, o tých najväčších nedostatkoch, ktoré máme v európskom priemysle, to sa zatiaľ ignorovalo e, vo väčšej miere, ale najväčší problém, ktorý tu vidíme, je to, že priemysel musí mať zabezpečenú školenú pracovnú silu a to musíme splniť. Musíme chceme pomôcť priemysel, v tomto zmysle potrebujeme aktívnu politiku pre pracovný trh, ktorá by sa týkala všetkých kategórií zamestnancov bez ohľadu na kontrakty a potrebujeme aj sociálnu ekonomickú bezpečnosť. Súčasné návrhy, ktoré hovoria o sociálnej dimenzii pre priemyselnú politiku, by mali byť zabezpečené na flexibilite, aby sme mohli čeliť zmenám v rámci globalizujúcej sa spoločnosti, v rámci európskej, európskeho priemyslu. Európsky jednotný trh vnímame ako trh, ktorý má obrovský potenciál na zlepšovanie nových pro, produkt, produktov a služieb e, určité nerovnalosti, ktoré tu máme v rámci tohto jednotného trhu a podceňovanie sociálnych práv a nedodržiavanie krokov, ktoré by viedli k sociálnemu trhu, to sú tie negatíva, ktoré tu vidíme sme proti takým snahám, ktoré sú tu zo strany niektorých zamestnávateľov, aby sa využívala globalizácia a reštrukturalizácia k tomu, aby sa premiesňovali zamestnanci z jednotlivých regiónov na druhých, aby sa im menili a zhoršovali e, ich práva a v neposlednom zmysle aj e, platy. Európska priemyselná politika nie je len o tom, že by jednotlivé firmy hrali určité eh, hry medzi sebou, ale ide tu o to, aby tu zohrávali určitú úlohu aj eh, vlády. Regionálna politika je kľúčovou, politi- kľúčovou úlohou pre rozvoj eh, integrovanej priemyselnej politiky. Potom potrebujeme aj participáciu zamestnancov, e, ktorí by sa na integrácii tohto procesu zúčastnili na všetkých úrovniach. Potrebujeme platformy integrácie, či už hovoríme o sektoriálnej úrovni alebo či firemnej úrovni. E, integrácia alebo participácia zamestnancov je dôležitá. Sociálny dialog je takisto dôležitý, to ma potešilo, keď tu hovoril o tom kolega z Rumunska. Sociálny dialog nie je len niečo, čo by sa malo organizovať iba v období reštrukturalizácie, ale musí to byť rozvinuté ako základ systému, určitý pilier toho celého systému, aby sme zabezpečili, keď sa dostaneme do určitej situácie reštrukturalizácie, aby sme mali určitú, určitý kontakt medzi zamestnávateľmi a pracovnou silou, aby sa tá reštrukturalizácia robila tak, aby to bolo sociálne adekvátne. Potom ešte potrebujeme e, kontrolu fúzií, aby sme zabezpečili e, určité vyhodnocovanie participácie týchto e, zamestnancov na celom procese a konzultácie. Čiže celkový celkové stanovisko, ktoré máme, že sociálna dimenzia e, priemyselnej politiky je zatiaľ veľmi slabá a príliš slabá na to, aby skutočne ponúkla odpoveď požiadavkám, ktoré, by sme, e, ktoré vidíme a ktoré by sme chceli mať e, v rámci takej celkovej udržateľnej integrácie tohto modelu. Potom ešte pokiaľ ešte pár menších bodov pokiaľ ide o politiku energetickú a surovinovú, to sú takisto kľúčové politiky a oblasti, ktoré majú veľký dopad na priemysel ako taký. A e, narastajúce ceny energie a energetická infraštruktúra. To je takisto určitá e, jedna z vízie, ktoré sú dôležité, aby sme ich brali do úvahy v rámci udržateľnosti rozvoja. E, konkrétny krok, ako sa tom, s tým vysporiadať. E, dali sme sa dokopy s e, európskymi e, orgánmi, ktoré by regulovali určité odvetvia v, tom, v energetickom sektore, tak v stroj, strojárstve, ako aj v energetike, aby sme v spoloč, spolupráci so sociál, v rámci sociálneho dialógu dosiahli tie ciele, ktoré sme stanovali v cestovných mapách na európskej úrovni. Pokiaľ ide o súroviny, e, očakávame e, návrh komisie, pokiaľ ide o túto otázku, ale jedna zo slabín, ktoré sa ešte sa nevenovala pozornosť, je tá, že veľa z e, referencií tu bola uvedená v kontexte komodít a to je takisto ešte niečo, čomu by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Nebudem sa tu už opakovať v ostatných bodoch, ale chceli by sme, aby sme mali lepšiu definíciu inovačnej politiky. Táto definícia by mala obsahovať inovácie založené na zamestnancoch a ich participácii v tomto procese a konkrétny návrh v tomto ohľade by sme chceli mať, že táto nová zodpovednosť by mala by byť daná Európskemu inštitútu pre inováciu a e, aby sme sa sústredili na ten sociálny aspekt celej politiky spolu so sociálnymi partnermi. A pokiaľ ide o technickú inováciu, 3%, ciele tých 3%, ktoré tu máme, sú niečo, čo ešte stále podporujeme a dúfame, že nové politiky sa rozvinú na európskej úrovni, aby sa zlepšila kapacita z nevyhodnených regiónov, aby sme dosiahli potenciál výskumu v nových členských štátoch. To je takisto kľúčová otázka, ktorou sa zaoberáme. A na záver, pokiaľ ide o sektorovú transformáciu priemyslov. Vítame ehm, to, že sa chce udržať sektorová reštrukturalizácia Európska únia bude takto schopnejšia e, anticipovať určité sociálne zmeny a uvedie potom konkrétne kroky, ako by sa to dalo celé e, manažovať. Technológie, ktoré potrebujeme na nové formy mobility pre obnoviteľnú energiu, pre ekoeficientné e, procesy sú takisto dôležité, pokiaľ ide o redukciu nákladov energetiky z dlhodobého hľadiska, ale pokiaľ ide o nové technológie, tak tieto nemohli existovať v minulosti bez toho, že by tam bola participácia e, tradičných sektorov. Nové priemyselné klastery sa neobjavujú nejako oddelenie, izolovanie. A preto je dôležité, aby sme priemyselnú politiku mali takú, ktorá by sa sústredila na e, zmeny vo všetkých sektoroch, aby tieto zmeny boli e, ruka v ruke s sociálnymi zmenami, aby sme sa vyhli konkurencie schopnosti, respektíve hospodárskej súťaže medzi jednotlivými regiónmi. Musíme brať do úvahy, že že hodnotové reťazy takisto zohrávajú určitú úlohu. E, toto všetko sa týka interných e, priemyselných politík a Chceli by sme tu vidieť všetky tie body, ktoré sme tu už boli uvedené, aby sa to celé pretavilo aj smerom navonok. Čiže taká vízia externej politiky je po, založené na podpore sociálnych a environmentálnych štandardov do v rámci obchodných dohôd, e, pokiaľ ide o investície, pokiaľ ide o správanie sa jednotlivých veľkých e, hospodárskych podnikov a takisto aj vyhodnocovanie dopadu na zamestnanosť. Tieto body, ktoré som uviedla, Dúfam, že sa mi podarilo e, prezentovať určité témy, ktoré nás zaujímajú a dúfame, že v budúcnosti budeme zohrávať v rámci tohto procesu aktívnu úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za ponuku, za to, že chcete zohrávať aktívnu úlohu v tomto procese a zároveň ďakujeme aj za tie myšlienky a nápady, ktoré vedú k tomu, aby sme ešte lepšie vylepšili ten naš, tú našu správu. Teším sa na nášho posledného rečníka. Ide o pána Fan Slotena, ktorý je zo zväzu priemyslu, chemického zväzu priemyslu v rámci Európy a chemický priemysel je samozrejme prítomný takmer všade, čiže je to kľúčový priemysel pre naše európske hospodárstvo. Nech sa páči, máte slovo. Pán predsedač, vážení poslanci, vážené poslanky, chcel by som sa poďakovať výboru ITRE za to, že mi dala možnosť, aby som predstavil názory e, chemického priemyslu. E, e, celkový obrad v roku 2009 bol 450 miliard v našom zväze, kde máme 1,1 milióna zamestnancov náš priemysel je kľúčovým v rámci Európy, zamestnáme 26 24 zamestnancov vôbec vo výrobnej sfére. E, náš priemysel bol veľmi zle postihnutý ekonomickou krízou. Momentálne sa dostávame k tej normálnej situácii, ale je to dosť ťažké, ale ešte stále sa nepodarilo dosiahnuť e, výsledky, ktoré sme mali pred krízou. Náš sektor vytvára produkty, vytvára prostredie aj v týchto ťažkých hospodárskych časoch. Mm, analýza schopnosti hovorí o tom, že ešte náš priemysel je stále v dobrej pozícii, ale nemôžeme ignorovať to, že sú tu iné krajiny a iné regióny, ktoré e, rýchlo nás dobiehajú. Pred 10 ročím náš podiel e, na celosvetovom predaji bola 42%. Teraz je to E, teraz je to už menej, ale predovšetkým sú to také krajiny ako Ázia, ktoré nás dobiehajú. E, schopnosť a konkurencia je tu na celosvetovej úrovni. Sú tu veľké výzvy zo strany viacerých regiónov a v budúcich desaťročiach európsky chemický priemysel bude vo veľkom tlaku bude to súvisí napríklad implement, dôsledkom implementácie takých prvkov ako REACH, e, máme tu smernicu o emisiách e, a iné legislatívne texty, ktoré musíme implementovať, e, ale chceme, aby sa zobralo do úvahy, že sa náš priemysel nachádza vo veľmi ťažkej situácii. Máme malé zdroje a je pre nás veľmi ťažké, aby sme sa vysporiadali s rastúcim počtom týchto legislatívnych e, opatrení. Tie sú súvisia aj s finančnými nákladmi a je ťažké sa s tým vysporiadať. E, chemický priemysel musí nájsť odpoveď na zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov a zelených produktov a musíme znížiť e, emisie uhlíka v oznámení komisii aj v správe, návrhu správy pána Langu sa hovorí o pozícii malých a stredných podnikov. Európa musí posilniť e, základ, priemyselný základ, aby e, sa sústredila na celkovú hodnotovú, e, hodnotový reťazec. Iba potom sa Európe podarí vyprodukovať taký blahobyt a zamestnanosť, ktoré, bude, ktoré budú potrebné na to, aby sme zabezpečili uh, blahobyt pre všetkých. Musíme sa snažiť a pokračovať, nadvezovať na, tie, na tých základoch, ktoré sme mali, ktoré sú e, dané priemyselnými klastrami. Európske inštitúcie a súkromný sektor musia viac spolupracovať, aby zabezpečili uh, budúcnosť e, európskeho priemyselného základu, čo je základom udržateľnosti a prosperu, prosperity. Čís, prosperita číslo jedna pre našu politiku je posilnenie a rozvoj e, konkurencieschopného a prepojeného udržateľnej ekonomiky. E, priemysel je high-techovým sektorom, ktorý bude zohrať kľúčovú rolu, pokiaľ ide o riešenia pre tie najväčšie výzvy pre spoločnosť, ako je energetika, zmeny životného prostredia a tak ďalej potrebujeme integrovanú a udržateľnú priemyselnú politiku. Priemyselná politika by nemala byť intervenčného charakteru, mala by skôr vytvárať určité rámcové podmienky, v rámci ktorých priemysel bude prosperovať. Priemyselné politiky potrebujú politiky, ktoré budú priamo e, mať dopad na e, konkurencieschopnosť. Takisto sa to súvisí s aspektami ostatných politik, ako napríklad energetika, životné prostredie, doprava alebo obchod. preto vítame, že to je uvedené aj v texte a oznámení komisie, ako aj v správe pána Langeho. Jedna zo silných bodov európskeho chemického priemyslu je integrácia vo výskume a inovačnej siete. Vrátanie toho hodnotového reťazca ide o prístupy, ktoré nie je možné zamieňať s výrobnými klastrami. Tieto inovačné siete sa neobmedzujú iba na chemický priemysel, ale prepájajú sa so všetkými hlavnými výrobnými sektormi. Nové materiály, nové výrobné procesy chemický priemysel takto vytvára predpoklady pre inováciu a udržateľnosť nie len pre seba, ale aj pre klientské priemysly. Inými slovami, chemický priemysel sa nachádza pri koreňoch udržateľnosti v Európe. Pokiaľ ide o inovácie, vidíme pozitívny vývoj v chemickom priemysle, aj pokiaľ ide o úrady. Takže vítame veľmi široko poňatú definíciu inovácií v správe pána Langeho. A tiež vítame toho uznanie, že všetky iniciatívy na podporu inovácie musia zohľadňovať všetky články hodnotového reťazca. Taktiež oznámenie komisie hovorí o inovačnej únii. Toto je naozaj veľmi ambiciózny štát. Chceme, aby sa začalo s iniciatívami, aby ich podporovala politická sféra, ale aj finančná sféra znova vo všetkých úrovniach toho hodnotového reťazstva. reťazca. Napríklad požiadavky na inovačné ino, ino, inovačné budovy by sa nemali týkať iba stavebníctva, ale mali by tu byť stimuli aj pre ďalšie časti hodnotového reťazca, tak aby sa naozaj tieto produkty dostávali na trh čo možno najrychlejšie. Všetky partnerstvá v inovačnej únii, podľa toho oznámenia teda, by mali vychádzať z konzultácií s jedným sektorom, ale inovácia je reťazcom. Všetky uh, ohňuka tieto reťazy musia byť rovnako silné. Takže je potrebné, aby komisia bola takým určitým kapitánom v, pri riadení tejto inovácie. Pokiaľ ide o mesta, pokiaľ ide o infraštruktúru, pokiaľ ide o výrobu, aby inovačná únia sa mohla naozaj stať skutočnosťou Už sa spomínalo, že inovácie vyžadujú vzdelanie, kvalifikáciu. Prebehli dva prieskumy. Jeden zadal SAFEK, jednu zadala komisia. A oba tieto prieskumy poukazujú, že je potrebné, aby sa aktualizovali osnovy v oblasti vlas, duševného vlastníctva, v oblasti informačných komunikačných technológií a tak ďalej. V chemickom priemysle sa o toto snažíme. Jednotlivé podniky dostali za úlohu identifikovať požadované Zručnosti do budúcna. Ide o taký zoznam požiadaviek, ktorý je momentálne predmetom diskusí akademickej obce, aby sa náležite zmenili osnovy vzdelávania a školení. Pre chemický priemysel je dôležité, aby sme mali naozaj kvalifikovanú, kvalitnú pracovnú silu, aby sme urýchlili inovácie v zmysle sociálnych víziev a zmysle zachovania konkurencie schopnosti. My sme zorganizovali konferenciu v roku 2011 pod záštitou OSN. Chceme posilniť dialog na úrovni priemyslu. Chceme, aby atraktívnosť nášho priemyslu spoznali nové mladé talenty. Európa musí zohrávať svoju úlohu, pokiaľ ide o podporu tejto globálnej iniciatívy. Chemický priemysel má, funguje na báze eh, klástrov. Moje združenie je toho názoru, že je potrebné zlepšiť logistiku v rámci klástrov aj medzi nimi. Takéto platformy klástrov musia vznikať v spolupráci priemyslu a verejných orgánov. Bolo prijatých niekoľko izolovaných iniciatív, Napriek tomu však zatiaľ nemáme celoeurópsky systematický prístup k zlepšeniu infraštruktúr v rámci a medzi klastrami v rámci európskej siete chemických klastrov. Toto je potrebné podporovať. Je na to potom nejaká paneurópska platforma klastrov so zapojením všetkých aktérov, tak aby jednotlivé iniciatívy sa ocitli pod zaštitou jednej konkrétnej inštitúcie Teraz sa pozrime na ďalšie oblasti, ktoré nie sú dostatočne pokryté v oznámení. Lepšie dopadové štúdie, ale toto je dobrý cieľ, ale zatiaľ je to iba snom. Priemysel sa musí vysporiadať s množstvom legislatívnych textov, ktoré často nie sú konzistentné, nie sú koordinované. A tiež ich implementácia v členských štátoch je odlišná ex post hodnotenia, testy, skúšky e, sú e, naozaj vítané, ale je potrebné, aby celé toto prebiehalo systematickým spôsobom na základe kritérií ako vedecké poradenstvo, konzultácie, medzinárodný benchmarking, konzistentnosť e, nového návrhu s existujúcou legislatívou a zjednodušenie. Predrečníci už spomínali, že prístup k surovinám pri trhových e, cenách je, za trhové ceny je dôležitý pre úspech európskeho priemyslu, hlavne toho chemického, e, ktorý do veľkej miery závisí od dovozu z e, území mimo Európskej únie. Takže sme veľmi citlivý, zraniteľný, pokiaľ ide o zmeny cien Niektoré krajiny zavadzajú exportné dane, exportné obmedzenia alebo majú duálne systémy oceňovania pre kľúčové zdroje. Takže my by sme mali mať veľmi obozretné obchodné politiky z očí voči takýmto krajinám. Mali sme pôsobiť aj na pôde VTO ak Európa to myslí naozaj vážne, pokiaľ ide environmentálne kroky. Je potrebné odstrániť tie um, nerovnováhy na trhu, ktoré vyplývajú zo spoločnej poľnospodárskej politiky, bioetanol, karbohydráty. Toto všetko sú kľúčové oblasti chemického priemyslu. Biomasa, využívanie biomasy na výrobu palív, e, toto je neustále podporované dotáciami alebo inými opatreniami. Komisia zatiaľ nereagovala na naše požiadavky odstrániť tieto prekážky, pretože pre chemický priemysel veľmi dôležitý prístup eh, k týmto zdrojom eh, za priateľných podmienok. Pokiaľ ide o kritické zdroje, suroviny, chemický priemysel môže poskytnúť riešenia napríklad v oblasti efektívneho využívania a recyklácie. V chemii máme tu rôzne nové produkčné postupy a zvyšujeme efektívnosť e, využívania zdrojov, um, umožňujeme znovu využívanie zdrojov formou recyklácie a tak ďalej. Pokiaľ ide o zdrojovú účinnosť, vítame že sa naša iniciatíva Responsible Care v oznámení komisie výslovne uvádza. Snažíme sa zlepšovať eh, aj v ďalších oblastiach, ako napríklad bezpečnosť na, práci, na pracovisku, eh, znižovanie tvorby odpadov a tak ďalej. Obchodné politiky Európskej únie musia ísť nielen cestou otvárania trhov, ale musíme mať aj ochranné opatrenia, aby sme mohli reagovať na nekalé postupy iných štátov a iných partnerov. Je potrebné zabezpečiť, aby dohoda z kola Doha umožnila eh, členským štátom Európskej únie eh, prístup na eh, trhy, Mali by sme uzatvárať dohody o voľnom obchode bilaterálne a multilaterálne s krajinami Ázie a Latinskej Ameriky. Vítame dialog s ďalšími krajinami, ale mrzí nás, že zatiaľ z nich nevyplýva vyplynuli požadované výsledky. Je dôležité vytvoriť dobré rámcové podmienky pre európsky priemysel, ale samozrejme je potrebné zohľadňovať osobitné požiadavky jednotlivých eh, sektorov. Chemický priemysel je strategickým pokiaľ ide o inovácie, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, pokiaľ ide o reguláciu, energiu, klimatické zmeny, logistiku aj obchodnú politiku. Preto nás mrzí, že doposiaľ implementácia mnohých z našich odporúčaní neprebehla a vítame odkaz na e, to, že sa komisia chce vrátiť k týmto našim odporúčaniam. Toto uvádza aj pán Lange vo svojej správe. My si myslíme, že to, čo obsahuje oznámenie, nie je postačujúce pre chemický priemysel. Chemický priemysel je kľúčový pri prechode k udržateľnému nízkozdrojovému hospodárstvu. Máme veľkú inovačnú kapacitu a sme súčasťou naozaj skoro všetkých dodávateľských reťazcov v priemysle v júli 2011 sa v Berlamonte uskutoční konferencia z našej iniciatívy o inovačných riešenia, riešeniach. Pre chemický priemysel je dôležité si uvedomiť, že my závisíme napríklad od petrochemického priemyslu a od výroby chlorínu vytváranie veľkých kapacít na Blízkom východe, e, veľké nerovnováhy e, na e, trhoch so surovinami, implementácia systému obchodovania s emisiami a ďalšie narušania svetovej hospodárskej súťaže sa môžu prejaviť veľmi negatívne na ďalšom vývoji nášho priemyselného sektora. Som presvedčený, že ak sa Európe podarí uplatniť holistický integrovaný prístup k priemyselnej politike, tak môžeme zostať lídrom na svetovom trhu a môžeme zohrávať svoju úlohu ako e, kľúč k udržateľnosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže naozaj sme si vypočuli že chemický priemysel je za vytvorenie integrovanej priemyselnej politiky na úrovni Európskej únie. Teraz, kolegyne, kolegovia, ste na ťahu vy. Dávam vám možnosť vyjadriť vaše pripomienky, otázky a na záver dostanú ešte raz slovo panelisti. Kolegyňa Grosteca prihlásila, nech sa vám páči monsieur le président, et merci à tous les panélistes euh, pour... Euh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj všetkým panelistom za ich príspevky. Vidíme z nich, že je naozaj potrebné byť ambiciózny, pokiaľ ide o vytvorenie novej integrovanej priemyselnej politiky pre Európu. Ja osobne sa obávam toho, že to všetko zostane pri slovách, že sa nám nepodarí prekonať bariéru že sa nám skrátka nepodarí prísť k tej fáze činov. Preto musíme sa postarať o to, aby naša európska priemyselná politika nedopadla tak ako Lisabonská stratégia. Musíme dbať o to, aby nešlo len o nejaké vyhlásenia, deklarácie nejakých zbožných prianí, My musíme naozaj konať v tomto zmysle. Takže ďakujem pekne panelistom za ich cenné poznámky a návrhy. Mám niekoľko aj pripomienok, aj otázok. Moja prvá otázka znie, ako financovať novú integrovanú priemyselnú politiku. Keď sa sústredíme na európsky priemysel, je potrebné venovať sa aj finančným otázkam teda ako využiť európske fondy. Hovorili ste o využití rizikového kapitálu. Podľa mňa je naozaj potrebné definovať e, napríklad tento fond rizikového kapitálu. O čo vlastne pôjde? Potom Európsky patentový systém. Ale tento systém je predmetom diskusí už e, roky. Na Európsky patent už čakáme pridlho. Takže na čo konkrétne čakáme? Prečo takýto patent ešte stále nemáme? Ďalej musíme bojovať proti falšovaniu, proti ilegálnym kópiám, je potrebné chrániť práva duševného vlastníctva a obchodného tajomstva. Je potrebné posilniť kompetencie BEI a tiež je potrebné poriešiť otázku rozdelenia nákladov na jednotlivé subjekty. Áno, vy ste všetci hovorili o vnútornej politike Európskej únie. V tomto prípade naozaj musíme mať jasnú politickú vôľu aj externe, pretože Európa zatiaľ jedným hlasom nehovorí. A to vidíme veľmi zrateľne v oblasti priemyslu. Ďalšia dôležitá otázka, otázka prístupu na trh. Definícia vzájomnosti napríklad chýba. túto vzájomnosť je potrebné nadefinovať reciprocitu. Vy ste hovorili, že máme veľkú zodpovednosť e, ochrana životného prostredia, ale environmentálna legislatíva je zaťažou pre priemyselnú politiku. V ekonomike, ktorá bude triezva pri použití uhlíka, je dôležité klásť si otázku, čo v tejto oblasti urobíme. Do úvahy treba zobrať problémy znižovania obsahu uhlíka. Tiež sme, sa, tiež sme ešte nehovorili o sledovateľnosti výrobkov, ktoré sa dovážajú do EÚ. Táto otázka nezaznela a nezaznela ani problematika označovania pôvodu. Ja si myslím, že označenie pôvodu je tiež veľmi dôležité v rámci toho princípu zájomnosti, reciprocity. Keď hovoríme o interakcie medzi konkurencieschopnosťou a priemyslom, myslím, že neexistuje žiadna opozícia medzi konkurencieschopným priemyslom a trvalo udržateľným priemyslom. To všetko by malo byť istým spôsobom prepojené. Také prostriedky ale poskytneme vede a výskumu? Máme v pláne reformovať programy vedy a výskumu, aby sme boli konkurencieschopní, musíme dokázať vyvážiť um, naše európske normy. Všetky otázky treba vziať do úvahy a zodpovedať ich. Ja za sebou môžem povedať, podarí sa nám skutočne podporiť európsku priemyselnú politiku? A podarí sa nám to bez toho, aby sme zachovali všetky pravidlá VTO? budeme mať na to dosť odvahy? Myslím, že poslanci určite. Európska komisia vo svojom oznámení vyčíta pánu Tajanimu, že je príliš vágny, že sa nevenuje niektorým podrobnostiam, ale to je kvôli tomu, že neexistuje žiadna spoločná myšlienka, ktorá stanovuje, čo je spoločná priemyselná politika v rámci komisie. Zatiaľ existujú príliš veľké nezhody medzi jednotlivými komisármi, ktorí sa venujú napríklad pravidlám hospodárskej súťaže. Tí chcú za každú cenu a my chápeme, zachovať pracovné miesta v EU. Tieto otázky treba vziať do úvahy. Musíme sa tiež venovať partnerským dohodám s tretimi krajinami. Môže ísť o rozvojové krajiny alebo rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. Nedávno sme zažili takú situáciu, kedy sa nám podarilo za niektoré odkazy na zmeny z dohoda o partnerstve, avšak vieme, že Európska komisia s tým nesúhlasí. To všetko dokazuje, s akými problémy sa stretávame a tieto nám bráňa pri vytváraní reálnej priemyselnej politiky. V tejto chvíli musíme byť veľmi silní, aby sme dokázali uplatniť naše nároky pred Európskou komisiou a Európskou radou. Ak sa nám to nepodarí, tak nová integrovaná priemyselná politika nebude vytvorená. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz kolega Enko. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel najskôr všetkým poďakovať a zablahoželať vám k vašej správe a poďakovať za prácu, ktorú ste tejto problematike venovali. Súčasne ďakujem všetkým odborníkom, ktorí dnes vystúpili, za ich podnety, názory, myšlienky, s ktorými na dnes oboznámili a ktoré dúfam, že zohľadníme. A zohľadníte. No a teraz dve otázky pre našich panelistov. Ak myslíte, že priemyselná politika, ktorú chceme podporiť, má byť úspešná, nemôžeme sa zabrať len jedným aspektom, e, o ktorom spomínala pani Darling. Totiž pracovnú silu, európsku pracovnú silu v priemysle. tí zamestnanci sú veľmi dôležitým dalo by sa povedať, kľúčovým faktorom. No a ehm, kvôli globálnej kríze v rámci reštrukturalizácie tiež nastala krízová situácia. No a mnohí z kvalifikovaných zamestnancov sú prepušťaní, čo vedie k zániku kľúčových priemyselných odvetví. No a boom. A nárast eh, staršej populácie vedie k tomu, že čoraz eh, menej kvalifikovaných eh, pracovných síl máme. To v rôznych aj veľmi odborných odvetiach. Nemyslíte, že je nutné v rámci tejto politiky venovať tejto oblasti väčšiu pozornosť. Ako teda podporiť zamestnancov v priemysle? A nebolo by nevyhnutné, aby sme v rámci takéto politiky zdôraznili ešte nasledovnú vec z napríklad americkej konkurencie vidíme, že prepojenie civilnej a vojenskej, vojenského priemyslu prináša svoje ovocie. V Európe to nie je až také časté ako v USA, kde tento duálny, toto to, to, duálne použitie je každodennou realitou. Napríklad v prípade firmy Boeing dostáva štátne subvencie, a využíva projekty vojenské aj v civilnom, v civilnej oblasti. Teraz kolegyňa Tikal. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem vám tiež za túto správu a ďakujem všetkým našim panelistom, ktorí sa vyjadrili na túto zásadnú tému priemyselnej politike je dôležité, sústrediť sa neustále na efektivitu využívania energetických zdrojov. A to nehovorím preto, že nemôžeme vytvárať, by sme nemohli vytvárať pracovné miesta, a podporovať sociálnu koheziu, ak Európska únia nebude sa venovať a, a nebude prevádzkovať ambicióznu politiku, ktorá chráni životné prostredie a súčasne vytvára pracovné miesta v EÚ. V ostatných rokoch sme boli svedkami skutočnej dezindustrializácie. No a okrem toho produktové a výrobné linky sa presúvali do krajín, kde je pracovná sila nižšia a kde sociálna ochrana nie je taká dobrá. Kde jednoducho pracovné síly boli lacné. Bohužiaľ viedlo to k tomu, že k, takej, k takému zlomu, a prehlbovaniu priepasti medzi inovatívnou Európou a inovatívnym priemyslom, ktorý neustále ešte stále existuje teda, a výroba bola však presunutá do rozvojových krajín. momentálne to síce prináša pozitívny hospodársky rast, hodnoty akcií na burzách stúpajú, avšak nie je samotná hodnota firiem, pretože tu nie je v Európe už nie je viac to výrobné know-how. Na jednej strane je tu profit, na druhej strane Európska únia zanedbala mnohé aspekty prechodu od inovácií až do eh, marketingu. No je dôležité, aby tieto strategické oblasti boli identifikované a aby Európska únia nestratila svoje popredné miesto, napríklad vo, pri výrobe automobilov, obrábacích strojov, vo farmaceutickom priemysle, petrochemickom priemysle a chemickom priemysle, no, výskume vesmíru. Európska únia tu stále dokáže konkurovať na svetových trhoch, pretože dokáže produkovať aj vďaka exportu nadbytok. Ale na to, aby sme si udržali túto konkurencieschopnosť a zlepšovali sa aj v iných sektoroch, potrebujeme ambicioznú priemyselnú politiku na to, aby sme dokázali pomenovať tie kompetencie, ktoré potrebujeme zlepšovať. A na univerzitnej úrovni, kde je potreba, akých odborníkov budeme v budúcnosti potrebovať a aké kľúčové sektory môžu byť zachované v Európe, musia byť zachované a hodnotenie našich eh, schopností, kompetencií. Jednoducho, aby tie výrobné linky boli budované alebo sa vrátili naspäť do Európy. A ja mám teraz jednu otázku. Aké oblasti vy považujete budú v budúcnosti kľúčové, do ktorých treba investovať, respektíve do ktorých musíme investovať, na to, aby sme vytvárali nové pracovné miesta, aby súčasné pracovné miesta ostali zachované. No a po druhé, aké opatrenia musí Európska únia prijať, aby dokázala vytvoriť to prepojenie medzi inováciami a výrobou No a dôležité je, že ak sa toto prepojenie nepodarí, tak stratíme aj naše výskumné kapacity, pretože nebudeme môcť eh, v reálnom svete vyskúšať výsledky nášho výskumu. No a tým prídeme a stratíme našu inovačnú silu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Bytikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som najskôr chcel nadviazať na jedno heslo, a totiž financovanie európskej priemyselnej politiky, pretože sa hovorí, že peniaze sú až na poslednom mieste. No a ja pripomienku pána Grísamera by som chcel vyzvihnúť v tomto, tejto súvislosti že budeme musieť využiť a investovať veľa štátnych prostriedkov a nebudeme dosahovať želané výsledky, ak strana dopytu nebude zohľadňovaná eh, v tom horizonte. No a preto ďakujem za, toto, za túto pripomienku. Je skutočne do európskej priemyselnej politiky sa používa skutočne obrovský objem. Po druhé, k financovaniu by som chcel ešte dodať, a chcel by som varovnať, varovať predtým, to otázka o priemyselných, ale nehovoríte o tom, ako v štátnych finančných prostriedkoch práve zažívame, aká, aké vášnivé, aké veľmi intenzívne sú spory medzi členskými štátmi o budúcnosti európskeho rozpočtu. A nie sú to len také, len také prekáranie, ale niekedy je to skutočne nerozumné a nelogické. No a, no a Ale tak eh, E, si ťahať medové motúzy pod nosom teraz e, nepomôže. No a treba snažiť o to, aby súkromný kapitál išiel do príslušných inovatívnych oblastí. No a preto si myslím, že je veľmi dôležité, čím budeme zdôrazňovať správne horizontálne politický správne orientovanú priemyselnú politiku. No a myslím, že treba si dávať pozor, aby sme nekladli akcenty na nesprávne miesta. Nevenovali sa príliš nejakým odvetvovým opatreniam, ktoré nebudú dos- neprinesú tie želené výsledky. No a druhá vec, to je vzťah medzi konkurencieschopnosťou a udržateľnosťou Nemyslím, že to je, sú nejaké protikladné veci, ale keď hovoríme o tom, že zaťaženie európskeho priemysla, priemyslu alebo že environmentálne predpisy tak veľmi zaťažujú európsky priemysel, to celkom nechápem. Podľa môjho názoru je práve opak pravdou, čo sa týka toho tzv. zaťaženia európskeho priemyslu environmentálnymi predpismi. Európsky priemysel musí legislatívnym orgánom ďakovať za environmentálne predpisy, pretože tieto sú, majú taký efekt na podporu inovácií. Ak by sme my e, priemyslu v tých prípadoch, kedy sa stiažovali na environmentálne predpisy, ak by sme im urobili povoli, tak dnes by nebolo priemysel taký konkurencieschopný, ako v podstate je. A preto si myslím, že orientácia na udržateľnosť je základom toho, aby priemysel nie len dnes, ale aj zajtra bol konkurencieschopný. No a preto konkurencieschopnosť nie je len otázka status quo, ale je to tiež dynamická otázka. Treba hľadiť pred. No a environmentálne predpisy, ktoré sa sústredujú na efektivitu využívania energetických zdrojov, e, sú základom pre konkurencieschopnosť. Ale kriticky ešte pánovi Grisamerovi by som chcel povedať, že celkom nechápem, v akom zmysle hovoríte o nejakých porazených priemyselných odvetviach, pretože na základe využívania, efektívneho využívania energii a zdrojov. To nie je len pre jedno odvetvie alebo jednotlivé odvetvia, ale je to všeobecná stratégia, ktorá je prístupná pre všetky odvetvia a preto pre všetky odvetvia dáva, všetkým odvetviam dáva šancu dostať sa z transformácie a byť um, odolnejšie. No a ďalšia posledná poznámka sa je pozitívne k tomu, čo povedal pán Grishammer. Ja myslím skutočne, že takúto priemyselnú politiku by sme mali verejne diskutovať. A to znamená triezvu analýzu konfliktov, ktoré, ktorým budeme musieť čeliť. A myslím, že správne bolo povedané, že priemyselnej politike nepomôže ísť hlavou proti múru a myslím, že oveľa lepšie je je je taká preventívna spolupráca. No a ďalej vzdelávanie a školenia sú tiež segmentom, ktorý netreba podceňovať význam silného priemyslu, ktorý ehm, bude orientovaný na budúcnosť, to je potrebné tematizovať aj v rámci vzdelávania a školstva. Ďakujem pekne. Ešte traja ľudia sa prihlásili a samozrejme naši panelisti by radi reagovali, takže možno skutočne menej bude teraz viac. Takže pani Merkis. No dobre, ja vám ukážem. A poviem to veľmi stručne. No, moji kolegovia povedali a posledný rečník povedal, že veľmi prísne environmentálne pravidlá skutočne podnetili mnoho inovácií. No a ja myslím, že to je s tou cestou vpred. Ďakujem všetkým panelistom a kolegom za ich dobrú prezentáciu a veľmi sa teším, že zazneli slova súroviny a inovácie. Pretože tieto viete sú veľmi prepojené. Avšak chýbalo mi tu niečo o jednotnom trhu, o tom, ako jednotný trh môže podnietiť a podporiť priemyselnú politiku, pretože inovácie, jednotný trh a zásobovanie priemyslu súravinami a hľadanie alternatív, všetky tieto otázky sú veľmi uh, intenzívne vzájomne preplnené. Mňa by zaujímali vaše názory o tom, ako prepojiť tieto otázky. Jedna vec mi tu chýbala, a možno to bolo v prvej polovici, keď som tu nebola. Ako zapojiť do tohto malé a stredné politiky, teda podniky, pretože priemysel ehm, to nie sú len veľké konglomeráty, ale aj malé a stredné podniky. No mohli by ste, prosím, niečo povedať aj o normalizácii, globálnej normalizácii, európskej normalizácii, ako nám to pomôže pri potvore inovácií a v rámci priemyselnej politiky a potom pán pán Sloten. Ja som počula, že ste hovorili, že komisia komunikuje len s jedným alebo dvoma aktérmi. Neviem, či som to správne pochopila, pretože ja som počula, že ich briefingy nie sú dostatočné. Pochopila som to zle? Než no, dobre, pretože ja moje skúsenosti hovoria o tom, že komisia tomu pristupuje veľmi hlboko. Komisia skutočne väčšinou teda si svoju prácu vykoná veľmi zodpovedne. Áno, bolo to skutočne veľmi stručné, hovorí pán predsedajúci. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa takisto chcela poďakovať eh, za vaše príspevky. Myslím si, že je to veľmi dôležitá správa a je dôležité, aby sme hovorili o priemyselnej štruktúre Európy, pretože práve táto priemyselná, Európa, priemyselná štruktúra je dôležitá. Návzov tohto vypočutia je trochu e, nepresný, pretože tu hovoríme o výrobnej politike. A otázka je, či by sme mali, a budem trochu provokačná, či by sme sa mali sústrediť na na výrobu, či to je skutočne to, o čo nám ide. V Spojenom kráľovstve Mark Thatcherová v 80. rokoch zas, zatvorila bane a ocieľárne a, a Spojené kráľovstvo sa zmenilo na úplne inú spoločnosť. V roku 1997, keď sa dostal k moci Tony Blair, tak on povedal nezamestnaným mladým ľuďom, že by mali byť aktivizovaní Uvedomili si, teda toto nová vláda laboristická, že takéto opatrenia neboli moc dobré v minulosti, pretože im zobrali prácu a potom boli nezamestnaní. 10 10 v súčasnosti hruba národného projektu prichádza z populárnej hudby, čiže to je to, kde sa aktivizujú teraz mladí ľudia. Čiže hovoríme teraz iba o výrobnej sfére, ale hovoríme o skutočne o priemyselnej politike. Potom by sme museli tam zahrnúť aj pop priemysel. Ja som z Danmárska, tá minimálne 15 eh, no, ľudí pracuje vo výrobnej sfére. A potom je tu aj počítačový priemysel, je tu kinematografia. Vo výrobnej sfére sme sa ako keby presunuli k, do Číny. Hovoríme tu o súrovinách a nemáme súroviny ale aj v Afrike zase sú súroviny, takže máme tu veľa vecí, ktoré musíme dať do súvislosti. Musíme investovať predovšetkým do pracovnej síly a to je najdôležitejšie. A preto by som chcela vedieť, keď už hovoríme o tejto výrobnej sfére, ktorú sme vlastne dali preč z Európy, nazýva sa to v angličtine outplacement, myslíte si, že by sme mali teraz to zvrátiť, že by sme mali znovu všetko zobrať nasad do Európy a že by sme mali povedať, No, nepodarilo sa nám to. Napríklad v textilnom priemysle robíme dizajn, robíme predaj, ale výrobná sféra je e, e, v Gane, ak sa nemýlim. Nemali by sme to teda vziať späť do Európy. A na záver, pokiaľ ide o priemysle, kde máme veľa e, takých typov priemyslov, kde sú zamestnaní hlavne muži, ako by sme vytvorili také odvetvia, kde by boli aktivované viac ženy, pretože to je takisto veľmi dôležité, aby sme v budúcnosti mali aby sme si uvedomili, že 75% pracovnej sily sú ženy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, o tomto aspekte sme ešte nehovorili. A teraz posledný rečník. Ďakujem pekne, pán predseda tak ako to povedala aj pani Grostetová, a ja som znepokojený, pokiaľ ide o ciele, ktoré sú v tejto správe. Ten názov, ktorý tam je uvedený, áno, nedá sa to spochybniť. Svet a Európa zažili krízu, ktorú sme ešte v minulosti nikdy nezažili v takomto rozmere. A tí, ktorí e, si ponechali priemyselné odvetvia, tak tým ako keby sa lepšie darilo jedným z najlepších žiakov Európskej únie, Írsko. Vždy bolo dávané za príklad a teraz je to tá krajina, ktorá má najväčšie problémy vymaniť sa z tej krízy. A čo chceme? Chceme integrovanú politiku, priemyselnú politiku. A preto by sme sa mali pozrieť aj na to, aké ciele si chceme stanoviť ak ciele majú byť ukotvené v voľnej, voľnom obchode, a ak pôjde predovšetkým iba o peniaze, tak sa nič nezmení. Pokiaľ ide o krízu, môžem vám uviezť niekoľko príkladov z môjho volebného okrsku. Renault investoval do produkt Rena investoval do Dácie a vidíme, ako sa ich hospodárska situácia zlepšila. A Renault v tejto kríze, kde sa stále hovorí, že sa musí vytvoriť nový priemysel, Renault teraz na tom profitoval. A ako máme postupovať? No tak, ako to urobili aj v Rumunsku napríklad investovať do lady a využiť technológiu KLIA. A to by sa potom vyrábalo v Európe a vyrábali by sme tu nový model a na tom zarábali. Čiže by sa dosiahla určitá nezávislosť, pokiaľ ide o iné produkty. Takže to boli iba také príklady. A teraz sa zatvárajú rafinérie a čo to znamená? Že pri tých najmenších problémoch budeme mať také veľké problémy, že sa nám jednoducho nepodarí, aby sme vyzásobili našu vlastnú krajinu, pokiaľ ide o ropné produkty. Ak v zamestnanci stracia prácu, tak je to samozrejme ťažká situácia, ale takisto e, je to dôležité, ako sa dostaneme k špecialistom. Ak povieme, že v e, priemysle budú si vyžadovať veľa peňazí z verejného sektora, tak e, musíme povedať, že priemysel nepotrebuje verejné peniaze. E, priemysel musí vytvárať vlastný profit. Prečo? Pretože priemyselníci sú tí, ktorí opustili európske, o, európsky región, išli do iných, iných regiónov, aby zarobili viac, platia tam menej daní, aby čo, mali čo možno najväčší zisk. Čiže Eh, my máme teraz pomáhať tým, ktorí sú skutočne takí bohatí. Čiže podľa mňa by sme mali zmeniť pohľad na toto. Európsky trh podľa odborov má, je, má veľký potenciál, väčší potenciál ako Spojené štáty americké. Nikdy sa nám nepodarí vyrieš situáciu, ak sa nebudeme sústrediť na sociálny element. Musíme využívať európsky trh na to, aby sme znovu naštartovali ekonomiku tým, že vrátime do Európy niektoré z výrobných podnikov. A keď hovoríme o tých environmentálnych zákonoch, podľa mňa sú dôležité. Prečo? Pretože sú prepojené s určitými sociálnymi štandardami a zabezpečujú progres, pokrok v niektorých regiónoch. Priemysel musí e, ponúknuť určitú odpoveď na potreby, pokiaľ ide o hospodárstvo. Musíme rešpektovať aj životné prostredie, v ktorom žijeme a to platí aj pre dopravu. Tieto právne úpravy vytvárajú e, predpoklady na vytváranie blahobytu a produktov a to je vlastne pozitívum. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz máme ešte možnosť, aby sme si vypočuli reakcie našich expertov. Povedal by som, že začneme v opačnom slede, takže nech sa páči, pán Francov, máte slovo. Čiže máme k dispozícii 3 až 4 minúty. Áno, vypočul som si tu viacero zaujímavých otázok a pripomienok. Dovolte mi aby som učne jasný, európsky chemický priemysel nemá strach z konkurencie z krajín, z tretich krajín, rozvojových krajín. Keď tu hovoríme o kontrolách na hraniciach, nemyslím si, že to je správny spôsob, akým by sme mali postupovať. Sme závislí na exporte do, na svetové trhy a bolo by nesprávne, aby sme uh, uviedli ale pred zapracovali určité obmedzenia na hraniciach, pokiaľ ide o tieto importy. My benefitujeme, máme prospech z týchto svetových trhov, nemali by sme obmedzovať obchod. Čiže každý návrh v tomto smere by bol podľa mňa zlý. A pokiaľ ide o určité regulácie, regulácie sú potrebné. Chemický priemysel to vníma tak, že je tu viacero regulácií, ktoré idú ďaleko až za to, čo sa deje v iných regiónoch. Napríklad také veľké spoločnosti to zvládnu, majú zdroje, majú expertízu, ak sa im to nepodarí zvládnuť to v Európe, tak prejdú niekde inde, do iného svetového regiónu. 96% podnikov v chemickom priemysle sú stredné a malé podniky. Tie jednoducho nemajú takúto možnosť, aby sa zdvihli a išli do iného regiónu, do inej časti sveta čiže sú veľmi závislé, pokiaľ ide o regulačný rámec, ktorý máme tu na platný v Európe. A tieto otázky sa nás pýtajú každý deň. Porovnávajú tú situáciu, ktorú majú. Ako sa majú porovnávať s indickými, brazilskými a čínskymi firmami. A vnímajú to ako určité konkurenčné znevýhodnenie. Náš náš priemysel nie je proti takýmto reguláciám, ale chcem sa spýtať jednu otázku. Ak vidíme, že energia je drahšia v Európe ako v iných častiach sveta, e, vidíme, že priemysel autonómne uviedol veľa opatrení, aby redukoval náklady energetiky. Čiže bolo by veľmi hlúpe, aby sme e, neznížili, e, neznížili cenu energie, keď už teraz platíme viac ako v iných častiach sveta. Čiže pokiaľ ide o tú otázku týkajúcu sa jednotného trhu, áno, jednotný trh je kľúčovým pre stredné a malé podniky. Ak vidím vo vyhlásení určité myšlienky, nápady, pokiaľ ide o internacionalizáciu malých a stredných podnikov, tak by som skôr povedal, skôr sa pokúsme najprv o, európeni, o europeinizáciu týchto malých a stredných podnikov. E, môžu podniky sa presídliť do Talianska, do Španielska. To je skôr, to je ľahšie pre tieto malé a stredné podniky, ako keby sa mali presťahovať do Číny alebo do Indie. A pokiaľ ide o vašu otázku, pani kolegyňa, keď ste hovorili o inovácii, nemyslím si, že komisia konzultovala túto problematiku iba s niektorými sektormi a nie s ostatnými alebo všetkými. Myslím si, že hlavným zámerom komisie je, že potrebujeme niečo, čo by sa týkalo, keď chceme hovoriť o otázke vody, vodohospodárstvo, tak musíme hovoriť s tými, ktorí sú v tom zainteresovaní a nie s ostatnými. A e, chceme mať e, e, zabezpečený vodárstvo v Európe, tak musíme konzultovať nie len s tými partnermi, ktorí sa to týka priamo, ale aj s ostatnými, ktorí sú ako keby sekundárne na to navrstvení. Ak, čiže čo som chcel vlastne v tom diagrame ukázať. E, ide o to, aby sme e, inovácie e, napríklad v automobilovom priemysle chceli zlepšiť, tak hovoríme o, celej tej hodnot, o celom tom hodnotovom reťazci. Nemôžeme to vnímať nejako izolovane. Nežiadame peniaze, žiadame určitý konkurencieschopný rámec, ktorý by nám umožnil byť konkurencieschopnými v rámci celé, celého sveta. A pokiaľ ide o otázku pani Grostetovej, máme dosť peňazí, ale potrebujeme veľa peňazí predovšetkým na inováciu. Ďakujem pekne a ja sa pokúsim e, nájsť odpovede na niektoré tie hlavné body, ktoré som si zaznačila. Hovorili sme tu o európskej politike a tá nebude úspešná, ak nebudeme mať poriadku zamestnanosť a tam treba byť úplne jasný. Potrebujeme určitú jasnú sociálnu dimenziu, a ktorá by bola prepojená s tým, ako čo možno najlepšie zacieliť investície, ktoré máme. Čiže podporujem to, čo povedala pani Thompsonová. Investície do zamestnancov, do zlepšovania ich zručností, a do zabezpečenia a vzdelávania. To je práve to, čo potrebujeme. Musíme to zlepšiť. To by bol hlavný krok smerom vpred na to, aby sme zlepšili inovácie, schopnosť tohto priemyselného odvetvia. Ale ruka v ruke s tým ide aj podpora ostatných priemyselných odvetví. A pokiaľ ide o otázku financovania, hovorila som tu o daní z finančných transakcií, ale spolu s konfederáciou sme vyvinuli stanovisko, pokiaľ ide o transformáciu európskej ekonomiky a to sprístupníme v rámci reorientácie európskych fondov Um, kde budeme predstavovať nové finančné modely a aj využívanie ITS fondov. Takisto by som podporila myšlienku, že by sme nemali mať určité e, menej úspešné priemyselné odvetvia. A myslím si, že pozitívnou stránkou dokumentu komisie je, že priemysel by mal byť zainteresovaný ako celok do tej inovácie. A poslednú vec, ktorú by som chcela povedať, súvisí s tým, že či by sme teda mali e, vrátiť do Európy e, podniky, ktoré odišli z Európy. Mali by sme hovoriť na rovinu. Ak hovoríme o európskom priemyselnom sektore, tak máme určité odvetvia priemysle, ktoré e, v Európe boli aktívne v minulosti, napríklad textilný priemysel, textilný priemysel je skutočne jedným z tým, ktoré e, v tomto kontexte zohrávajú významnú úlohu. Čiže musíme sa pozrieť na tie odvetvia, kde inovácia je možná, tam, kde inovácia nie je až taká priechodná. A to všetko samozrejme súvisí s otázkou zamestnanosti. Ešte pokiaľ ide o otázku patentov, ktoré si spomínal, áno, máme úrad pre patenty, kde môžeme nahlásiť patenty, ale na to, aby potom bol platný v ostatných členských krajinách, tak musí byť preložený do jazyka jednotlivých členských štátov a prihlásiť, čiže 27 krát to musí byť prehlásené a to je pre malé a stredné podniky veľká prekážka, čiže to si vieme predstaviť, že by sa ešte dalo odstrániť. Potom sa tu hovorilo o tom, že ktoré sektory máme podporiť, či výrobný e, priemysel máme vrátiť do Európy. Myslím, že tam, kde je potreba veľa súrovín, kde je veľa energie a kde je výhodné pracovať s vlastnou síľou v tých rýchlo zarazujúcich krajinách, to je pravdepodobne niečo, čo sa nám už nepodarí vrátiť. Ale máme tu jednu oblasť, ktorá je veľmi zaujímavá a to je e, máme e, jednotky bytové, máme až 200 miliónov jednotiek bytových eh, budov, ktoré by sa mali renovovať. Čiže tu sa dá pozrieť, aký tu je potenciál. Ak tieto budeme renovovať, keď budeme zateplovať, tak vlastne to bude mať veľký dopad aj na ekonomiku, na vytvorenie pracovných miest a na predlženie na pred, nie le, lehôd, ktoré máme na dovoz energetiky. Pokiaľ ide o e, účinnosť a hospodárnosť využívania energetiky. Bola tu aj otázka, ako, aké ciele napríklad máme, pokiaľ ide o emisie CO2, ako by sme ich mali stanoviť. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, by bolo samozrejme dobre, keby sme mali prísne ciele, keby tieto ciele boli platné aj v ostatných regiónoch, keby sa pridali ale pokiaľ ide za stranou um, priemyselnej politiky, tak e, ironicky môžem povedať, že o to lepšie, že majú horšie ciele niektoré krajiny, alebo prísnejšie, pretože sa z Európe podarí lepšie sa presadiť. Ale musíme byť úspešní aj pokiaľ ide o životné prostredie a musíme byť aj ekonomicky e, úspešní. Musíme dávať pozor na to, kde šetríme, uh, napríklad pri dovoze energie pri dovoze e, ako neodím. E, musíme investovať do technológií a do toho potenciálu, ktorý máme v tejto oblasti, aby sme sa posunuli smerom dopredu. Čiže tu je samozrejme, akým smerom by sme sa mali uberať a mali by sme si aj v tejto oblasti stanoviť veľmi ambiciozne ciele. Ďakujem pekne. A teraz má slovo profesor Manoluj. Manoliu. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ja by som sa vrátil k tomu, čo som povedal v úvode počas môjho referátu. Ja som vravel o svojich skúsenostiach pri vytváraní priemyslu a hovoril som aj o určitých rizikách. A riziko v Európe je v tom, že sa veľmi veľa diskutuje, ale mm, vlastne nikdy nedôjde na realizáciu tých slov. Poukázali sme na rôzne politické perspektívy, Takže nestačí mať peknú stratégiu, ale je potrebné ju naozaj realizovať. Priemyselná výroba v Európe musí ostať zachovaná, v Európe musíme naďalej vyrábať. Hovorí sa o potrebe lepšej správy veci verejných, lepšieho riadenia podnikov, aby sa prostriedky vydávali efektívnejším spôsobom, pretože naozaj sa prostriedkami mrhá zlá správa finančných záležitostí na štátnej úrovni, na úrovni štátnej správy. Často sa hovorí o partnerstvách eh, súkromného a verejného sektora, aby sa prostriedky využívali náležitým spôsobom. Ja teda vychádzam z toho, že v Európe máme model sociálno-trvého hospodárstva. Keď sa pozrieme na situáciu v USA, tak vidíme, že sú to skrátka systémy, ktoré je potrebné vnímať osobitne. Keby sme my prevzali to sociálne z Ameriky. Neviem, či by to u nás fungovalo a zase naopak. Zamestnanci a zamestnávateľia sú vraj antagonistické, proti sebe pôsobiace síly. No a k tým malým a stredným podnikom, k tomu len zopakujem, čo som povedal už v úvode. Tieto firmy sú podstatné, pokiaľ ide o úspech priemyslu v Európe. Dacia je predsa európska firma a tá aj automobily vyrába v Európe. Ford teraz vytvára podnik s trikrát väčšou kapacitou. Toto sú tie problémy v Európe. Takže výroba v Európe je jedno v ktorej krajine. Výroba to je riešenie, budúcnosť pre Európu. Hovorím aj o kreatívnych priemysloch, aj tam je Európa aktívna. A ešte na záver by som rád povedal, keď sa pozrieme na tie veľké rozpory v tej diskusii, možno by bolo dobre, keby sme od nich tak trošku upustili, keby sme hľadali tú harmóniu. Výrobná štruktúra v Európe bola tá východisková naozaj výhodná. My musíme zabrániť negatívnemu vývoju, aby Európa na tom nebola ešte horšie. Ďakujem pekne. Panelistom, kolegyne, kolegovia, mám pocit, že tu vystáva konsenzus v tom zmysle, že chceme spolupracovať výroba, služby, chceme posilniť ekonomiku Európskej únie, aby sme zachovali pracovné príležitosti. Niektoré z tém ešte bude potrebné vypilovať, aj pokiaľ ide o moju správu, aj pokiaľ ide o znamenie komisie. Samozrejme, sociálni partnery zohrávali dôležitú úlohu a som presvedčený o tom, a tu nadvozujem na pani Grostet, že priemyselná politika nie je len priemyselnou politikou národných štátov, ale že musí byť európskou politikou, teda že spoločne musíme sledovať cieľ udržateľného obnovenia priemyselnej základne s množstvom kvalifikovaných pracovných miest. V tomto zmysle ďakujem pekne. Diskusia bude pokračovať. Do plena správa príde v januári alebo vo februári. Ďakujem pekne. Dear colleagues, with its starting in next steps. Drahí kolegovia, možno by sme mohli pokračovať. Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, teším sa, že tu môžem uvítať pani komisárku pre ochranu klímy, pani Connie Hedegaard. Ďakujem, že ste k nám zavítali. Vaša návšteva v tejto dobe pred klimatickou konferenciou v Cancúne My sme veľmi o tomto intenzívne diskutovali, takže si ceníme vašu návštevu. Nechcem vás krátiť o čas, tak vám dám rovno slovo, pani komisárka, pretože vaše informácie pre nás sú veľmi dôležité. Takže ešte raz vitajte, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Tošenovský, vážené poslankyne, vážení poslanci. Teším sa, že sme konečne našli také okienko v kalendári, ktoré vyhovovalo aj vášmu výboru, aj mne. Takže ja sa teraz pokúsim povedať niečo o rokovaniach, o klíme, medzaných rokovaniach, ale pevne verím, že dôjde aj k výmene názorov o aktuálnej situácii v rámci môjho portfólia. Na úvod poviem niekoľko vecí k aktuálnemu stavu medzinárodných rokovaní. V sobotu som sa vrátila z tzv. tzv. prípravnej schôdze. Volá sa Prekop. Je to posledná možnosť prediskutovať veci pred e, samotnou konferenciou. Viete, že konferencia začne koncom tohto mesiaca a potrvá do 10. decembra. Takže aké sú naše ciele, čo chceme na tom na tej konferencii získať. V marci komisia navrhla vzhľadom na to, že tu nie je žiaden nový vývoj ani z Pekingu, ani z Washingtonu, ani z iných hlavných miest. Odkudanie teda žiadna zmena nenastala, tak my navrhujeme postupný prístup. Zdá sa, že všetci súhlasia s týmto našim návrhom. Žiaľ, nemôžeme uzavrieť do Cancúnu právne záväznú dohodu, nie kvôli Európskej únii. Viete, že my sme boli pripravení na podpis už škodaní, stále sme pripravení, ale iste viete, že v USA príslušná legislatíva v Senáte neprešla a Peking tiež nejakým spôsobom nereagoval. Takže je tu podpora toho názoru, že do Cancúnu sa musíme dohodnúť na podstatnom balíku. Čo to znamená? Bolo by dobré, keby sme sa dohodli o rámci pre lesníctvo. Ide o zastavenie odlesňovania. Toto je jedna z oblastí, kde sa vo formálnych rokoniach v Kodani dosiahol pokrok. To isté platí pre adaptáciu, adaptačný rámec, rámec prispôsobenia, pokiaľ ide o technologický rámec. Tam tie veci tiež, tie vzdialenosti tiež nie sú až také vzdialené, takže by sme sa mohli dohodnúť. Samozrejme, že pokiaľ ide o finančné záväzky, skodanie, že týmto budú musieť rozvinuté priemyselne vyspelé krajiny dostať. Z hľadiska Európy by sme boli radi, keby sa dosiahol pokrok aj v MRV. Možno to znie technicky, aj to je, tam ide o meranie, um, poskytovanie um, správ a hodnotenie dosahovania dohodnutých cieľov. Skrátka, ide o to, že niektoré krajiny sa zaviažú urobiť to a to a my potom nemáme možnosť overiť, či to urobili alebo nie. Takže my chceme, aby celý tento proces sa stransparentnil. Iste si viete predstaviť, že to um, nenaplní nadšením všetky krajiny. Takže toto je naozaj zložitá úloha, ale tam by sme mohli dosiahnuť pokrok na Cancúnskej konferencii. A ešte na záver, tam ide o uhlíkové trhy. Iste viete, že z hľadiska Európy, ale aj z hľadiska globálneho je to veľmi dôležité. Modernizácia systému CDM. Môžeme o tom hovoriť o podrobnostiach, ale toto je tiež bodom programu na Cancún. A my sme v Cancúne chceli dosiahnuť vyvážený balíček. Teda nie, že to najľahšie E, vyriešime a všetko zložité si necháme na neskôr. Musí to byť vyvážené a toto, tento názor my zastávame v rokovaniach. K tým rokovaniam by som ešte snáď povedala to, že prebieha diskusia o tom, či Európa v rámci kiotského protokolu vstúpi do druhého záväzkového obdobia. Európu obvinili na jeseň minulého roka, že chce zabiť Kyoto. Mne sa to vždy zdalo cestné, pretože všetky naše vnútorné politiky vychádzajú z princípov Kyoto, takže možno sme teraz mali chcieť eh, sa Kyoto zbaviť. My teda hovoríme, že chceme v Kyote pokračovať, sme ochotní v Kyoto pokračovať, lepšie povedané, ale za určitých podmienok, pretože chceme, aby sa k nám pridali aj ostatní, teda záväzok zo strany ostatných, to je prvá podmien- z podmienok. A ešte je potrebné, aby sa niektoré zo slabín existujúceho kiotského protokola odstránili. To sú tie naše dve podmienky, takže Európa. Áno, my sme Kyoto podpísali, zaviazali sme sa, dosiahli sme čo sme sa zaviazali dosiahnuť, dokonca sme náš záväzok prekročili, ale teraz sú na ťahu ostatní. Toto je naša pozícia, ktorá musí byť zohľadnená už, pani komisárka, keď sa, ma, keď sa ma teraz spýtate, pani komisárka, dosiahneme toto všetko v Cancúne? No už to ja vám zaručiť neviem, môžem vám len prislúbiť veľkú mieru konštruktívnosti, ústretovosti. Už e, sme videli v minulosti, že tie predrokovania vyzerali slubne a potom v kodaní krajiny neboli ochotné prijať slúbené kompromisy. My chceme, aby to v Kanku nebolo inak, chceme veci presadiť, naozaj robíme všetko, čo je v našich silách, aj pokiaľ ide o to, aby Európa hovorila jedným hlasom. Neznamená, že bude musieť hovoriť jednými ústami, e, môže za ňu hovoriť viac zástupcov, ale všetko to musí ísť v tom istom zmysle, aby sme náš názor v rokovaniach presadili. Toľko ku Cancúnu ešte sa k tomu môžeme vrátiť v následnej diskusii. Ale teraz niekoľko slov k ďalším otázkam, ktoré spadajú do môjho portfólia, ktoré by vás mohli zaujímať. Komisia má vo svojom pracovnom programe 2011 niekoľko bodov v rámci ochrany klímy. Jedna z priorít komisie je implementácia reformnej agendy Európa 2020. Sú tam tie vlajkové iniciatívy, medzi ktoré patrí aj zdrojová účinnosť, účinné využívanie zdrojov, znižovanie významu uhlíka. Tu je dôležité vnímať koherentne životné prostredie, klímu a hospodárstvo. O toto sa komisia snaží, príslušní komisári spolupracujú, nemáme klapky na očiach, snažíme sa veci vidieť horizontálnejšie. Pracovný program komisie 2011 zavádza viacero cieľov na transformáciu Európskej únie do roku 2050. My sme pripravili plán na zniženie uhlíka, máme tu aj plán pre dopravu a pre energetiku. Tieto predložia kolegovia Oettinger a Kalas. Toto všetko nielen posilní naše hospodárstvo, Zelené pracovné miesta, už teraz ich je viac. Od roku 2000 dochádza každoročne k nárastu o 7 percentuálnych bodov. Do roku 2020 by sme mali mať milióny takýchto pracovných miest zníženie emisí o 20 Toto je náš cieľ, ktorý by sme chceli ešte aj prekročiť. My sme prísľubili takéto zníženie v súlade s našim dvojstupňovým cieľom. No, chceme zverejniť aj e, cestovnú mapu o krokoch a cieľoch, ktoré budeme splňať. No a v tomto dokumente bude tiež uvedený cieľ pre rok 2030. Myslím, že mnohí z vás vedia, že z perspektívy investorov rok 2020 je už za dverami. No, investori, energetický sektor a mnohé ďalšie sektory už rozmýšľajú aj v dimenziách nad alebo po roku 2020. Takže musíme vedieť, aký bude cieľ pre rok 2030. 30. Myslím, že to bude tiež spoluformovať našu debatu o cieľoch krátkodobých. A tiež je potrebné vedieť, aký cieľ a my potrebujeme vedieť, že ak budeme príliš spokojní do roku 2020, tak si skomplikujeme veľmi život po roku 2020. Práve teraz, ako iste viete, je to naše, naše oznámenie z mája o nákladoch prínosoch, výzvach. No a tiež spolupracujeme s každým šilenským štátom a snažíme sa nejak to rozčleniť medzi členské štáty, tak aby členské štáty boli zapojené do procesu. Rovnako by som chcel dať, že e, efektivita využívania energie a energie je veľmi dôležitá. Bude zaujímavé vypočuť si a bude zaujímavý iste príspevok parlamentu. V tejto oblasti máme ešte čo doháňať a bude zaujímavé e, sledovať, či dokážeme nejak užitočne využiť rozpočtové prostriedky EÚ, aby sme zacielili e, ich využitie na dosahovanie našich cieľov. Ešte stále máme čo doháňať. A hlavne niektoré z tých novších členských štátov by bolo prospešnejšie využiť tieto dostupné prostriedky z rozpočtu EU. Ďalej by som chcel povedať ešte pár vecí k k porovnávacím štandardom. Bude to veľmi stručné a viem, že to je zaujímavé pre vás, ako iste viete. A tak a sme pili krok, alebo uskutočnili ten krok, aby sme pomohli a pomohli tým regiónom, ktoré prichádzajú o pracovnú silu 52 sektorov bude z tohto programu vyňatých a je tu ten určitý stanovený, stanovená hodnota, ktorú budeme sa snažiť dosiahnuť. No, viem, že mnohí mnohé priemyselné odvetvia sú spokojné. Myslím, že uznávajú, že to je veľmi dôležité a komisia netvrdila, že takto to má byť. E, komisia minulý rok hovorila, že treba na aukcie a dražby dať všetko. A členské štáty a niektoré z priemyselných odvetví a tento krok privítali. My sme stanovili isté kritéria, ako to urobiť. Isté nebolo to jednoduché, je to veľmi náročné a komplexná, komplexné, ale dúfam, že chápete, že musíme byť v tomto veľmi dôsledný. Nemôže sa to pre jeden sektor urobiť jedno, jedným spôsobom, pre druhý druhým spôsobom. Nie. A treba dodržiavať smernice. Myslím, že momentálne si väčšina zástupcov premyslí, že to je spravodlivý výsledok, no a verejný dialog, verejná diskusia so zástupcami priemyselných odvetví bolo užitočné, zohľadili sme mnohé želania, ale aj tak treba dodržiavať isté princípy. No a to pre vás bude iste zaujímavé. A na záver by som chcela len povedať, že je dôležité, aby to bola taká technická záležitosť a príliš sa nepolitizovala. A čo dáme jednému sektoru, budeme musieť zobrať druhému. No a preto ja radím, aby sme túto vec nepolitizovali, pretože sú tu isté prísne kritériá a ak ich nebudeme dodržiavať, tak sme skutočne vo veľkých problémoch. Nebudem sa teraz venovať príliš veľkým detailom. Je to len istý prehľad o, o istých veciach. E, čo hovorili aj zastupcov priemyslu. Ja mohla by som zachádzať do detailov, ale myslím, že by bolo lepšie teraz venovať sa otázka. Yeah. Aha. Ďakujem pani komisařce. Ďakujem pani komisárke, a to nie len za predstavu o veľmi zložitej diplomácii, pred konferenciou v Cancúne, ale aj o stratégii na nadchádzajúce roky, až pre mnohé odvetvia, o ktorých sa tu hovorilo. Bola to veľmi zaujímavá informácia pre nás v všetkých do diskusie, pretože teraz máme veľkú príležitosť diskutovať. Sa najskôr prihlasila pani Tomsen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani komisárka. Vaše slova boli veľmi zaujímavé. Vy ste nám teraz eh, načrtli eh, plány eh, rok 2025, 2030 a tak ďalej. To bol aj náš pôvodný plán pre udržateľnú energetiku a energiu. Je o to, aby komisia tento plán pre predložila, takže mhm. bola to určitý šok eh, európskych lobbystov, ale tvrdilo sa, že Európa musí reagovať ako prvá. No a teraz do roku 2020 potrebujeme niečo, ale 2020 eh, nie je len také číslo. Tých 20% je potom trochu viac, no a máme iniciatívnu správu a logický následok týchto 20% je my ešte nevieme, či dosiahneme na to dosiahneme väčšinu, ale e, do 1. januára 2011 je záväzný dátum a potom ďalších 15% do roku 2015, keď sa jedná o rast, efektivitu, rozvoj s Čínou budeme môcť ešte dodržiavať, držať krok. Barozo hovorí, že musíme e, urobiť prvý krok. Ale do, podarí sa nám to. My e, nedokážeme si stanoviť ani záväzne ciele. Dokážeme udržať krok s Čínou a dokážeme urobiť ten prvý krok. Čo si o to myslíte? Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, požiadam vás maximálne 3 minúty na jednu otázku, pretože je to trochu dlhší zoznam. A teraz kolega Turmes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás vítam, pani komisárka. Mám dve otázky. Jedna o AAUs. Ak si to správne uvedomujem, tak už sme sa vzdali miliónov eur pre Polsko a iné krajiny, keď sme hovorili o tejto dohode e, v roku 2008. Mňa teraz veľmi prekvapuje, že tie isté krajiny dnes sa ako keby vracajú no a narušajú dohodu z decembra 2008 o postupnom um, ukončovaní EEUs. No a keď chceme eh, prijať nejakú ďalšiu dohodu ako Kyoto, môžete mi povedať, ako technicky uh, toto ukončíme, keď vieme, že je to 60, 70, 80% všetkých eh, kvót CO2 No a druhá otázka sa týka konkurencie schopnosti. Tento výber, výbor sa zaoberá, sme pod veľkým tlakom mnohých spoločností, ktoré za, z, získajú veľa peňazí z budovania napríklad veterných parkov. No a oni e, sú proti 30%, čo týka konkurencieschopnosti. Vy ste DG Klim vykonali analýzy o o tom, aké priemyselné odvetvia by mohli získať pri agresívnejšej politike pre na ochranu životného prostredia. Takže ako vy definujete konkurencieschopnosť, ja myslím, že v výbore máme príliš úzku definíciu, keď hovoríme len, že 68% európskeho HDP je tu obrovské množstvo e, voľných pôd a nevidíme ten širší kontext e, všetky spoločnosti, všetky ostatné spoločnosti v Európe, ale aj služby by mohli získať. Ďakujem. Thank you. Mr. Žadot. Pán Žadot. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Aha. Teraz, eh, teraz nadviažem na to, čo povedal môj kolega. Expertízy, hodnotenia, správy, to všetko existuje a dokazujú, aký ambiciozný môžeme byť z ekologického a sociálneho hľadiska. Otázka, ktorá sa tu kladie, je nasledujúca. Ako môžeme toto oznámenie a ako presvedčiť ľudí o tom, že to tak je v členských štátoch a tiež v komisii a v parlamente, máme tendenciu ústupovať, čo sa týka ambícií, čo sa týka klimatických zmien alebo energetického prechodu Čo teda môžeme urobiť na to, aby sme presvedčili našich kolegov, naše členské štáty, že všetky štúdie, ktoré existujú, sú veľmi konkrétne a dôležité. No a druhá otázka, ako sme na tom s transparentnosťou financovania členských štátov? Môže ísť o predbežné financovanie v rámci vyjednávaní pred Kodaňou, pred Cancúnom. Darí sa nám rešpektovať východiskové dohody. Nachádzame sa stále ešte v rámci tejto logiky. A ďalej sa toho týka aj moja ďalšia otázka. Ako budete pokračovať a ako nadviažete na to vynikajúce oznámenie spred niekoľkých mesiacov, ktoré hovorilo o tom, že Európa môže dosiahnuť 30% bez toho, aby to stalo príliš veľa peňazí. Ďakujem pekne. Pán Ody, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som privítať aj pani komisárku. Dnes máme pocit, že celosvetový dialog je pomerne náročný. Nech už sa týka akéhokoľvek kontextu. No a keď chceme byť pragmatickí a postupovať dopredu, treba nadviazať na kyotský protokol. Ten nie je pre jednotlivé členské štáty záväzný a nepripojili sa k nemu všetky členské štáty, takže musíme ísť ďalej ako, e, využívať viac nástrojov ako len tie, ktoré zatiaľ existujú. Napríklad v rámci jednotlivých regiónov v Európe, v Spojených štátoch, by sme mohli izolovať kontinenty, ktoré sa nehodlajú pripojiť k tejto iniciatíve a v rámci našej dohody, teda tam, kde sa štáty rozhodnú prijať určité záväzky, stanoviť mechanizmy, ktoré sa týkajú uhlíka Musíme sa tiež snažiť zlepšiť produkciu. Takže môžeme uzatvárať bilaterálne dohody medzi jednotlivými do- kontinentmi alebo multilaterálne dokumenty napríklad medzi Európou a Južnou Amerikou. No a dôležitým právnym základom bude, že v rámci VTO nemáme právo začleniť sociálne štandardy do týchto dohôd, ale môžeme sem začleniť ekologické dohody. Mohli by sme vytvoriť určité zóny voľného obchodu, tie by boli kompatibilné s VTO a vďaka tomu by dochádzalo k vytváraniu významných zón na tejto planéte a nemuseli by sa ich zúčastňovať úplne všetci, ako napríklad Čína, aj keď Čína dokazuje e, snahu spolupracovať. Ja osobne si myslím, že by to bolo plodnejšie ako globálny dialog, ktorý nie je pre nikoho záväzný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja mám tri otázky, pani komisárka. Poprvé, vy ste hovorili, že financovanie bude veľmi dôležité na to, aby sme dosiahli v Cancúne dobrý výsledok, alebo uspokojivý výsledok. Pokiaľ ja viem, tak e, tak e, prvá tranža ešte nebola vyplatená, tých 22,4 miliardy eur z tých viac ako 7 miliard, ktoré, eh, ktoré čelovo viazala Európa. No a kedy to tak bude teda, kedy sa to zmení? No a to je dôležité z hľadiska rozvojových krajín v rámci rokovaní. No a ďalej, ako uistíte rozvojové krajiny, že, že tu bude súhlasiť s ODA, pretože africká skupina pre klimatické zmeny sa stiažuje, že peniaze boli stiahnuté z financovania zdravotných a zdravotníckých projektov a to z ich hľadiska nie je vôbec uspokojivé. No a po druhé, čo sa týka mechanizmu pre čistý rozvoj, vy ste hovorili o otázke usmernení. Mohli by ste sa mu tomu venovať trochu detaľnejšie? No i no, dosávali, lebo je to viac peniazy ako pre CO2, no a hm, prinieslo to isté nezrovnalosti. No a ďalej CDM je určená pre len pre Čínu a Indinu a to sú krajiny, ktoré to potrebujú najmenej, pretože už sú technologicky veľmi pokročilé a rozvinuté. Aj keď je, a je ťažké podporiť projekt CDM v Afrike, myslím, že na Kapverdách bol schválený teraz um, projekt veterného parku. No a ďalej, čo sa týka tých 30%, akú aké kroky alebo smerovania vidíte na rade, v akom rozsahu sa podporí tá správa, že v kontexte prospešnej situácii, prospešnej pre obe strany sa nám to podarí tak ľahko dosiahnuť. Hlavne, keď s ohľadom na tie 20% úspory pani Karvalo. Ďakujem pekne, pani komisárka, za veľmi detailný opis situácie. No ja by som sa vás rada niečo spýtala na niečo o CDM. Nás eh, veľmi znepokojujú eh, nezrovnalosti v rámci CDM, pretože CDM sú tiež, je tiež nástroj e, pre projekty. pre pozitívny rozvoj rozvojových krajín. No a továrne v Indie, v Číne 8 až 9 kvót sú pre tieto projekty, takže CDM je finančný transfer z Európy do Číny a Indie a to nebolo cieľom CDM, takže ja by som sa v podstate chcela spýtať, že samozrejme do budúcnosti, myslím a dúfam, bude jednoduché zmeniť CDM, ale znepokojuje ma trochu súčasnosť. Je nejaký spôsob, ako predísť tomu, že tieto projekty budú súčasťou ETS, alebo tieto kvoty budú súčasťou ETS, je to nejaká možnosť, pretože podľa môjho názoru projekty CDM boli posúdené bez um, splnenia všetkých podmienok projektu CDM. Sú tie sekundárne pozitívne dopady projektu CDM ako rozvoj a ďalšie pozitíva pre krajiny, ktoré budú implementované. Takže vidíte nejaké východisko, ako komisia by mohla predísť tomu, ako rieši všetky tieto povolenia z projektu CDM. Ďakujem pekne. Thank you. Next time del... Ďakujem pekne. Pani Del Castillo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste medzi nás prišli. Je skutočne veľkou cťou vás tu vidieť chcela by som vás pozdraviť za našu politickú skupinu a chcela by som sa poďakovať za to, že ste prišli. Pokiaľ ide o konferenciu v Kankune, povedala by som, že táto konferencia prináša celú záležitosť do dobrého smeru, do dobrého svetla. V Kodani sa nám to nepodarilo. Tam sme mali iba veľké množstvo snov a v Kankúne teraz musíme čeliť realite. Vidíme, čo sa nám vlastne môže podariť dosiahnuť pretože pokiaľ ide o účinnosť, tu môžeme dosiahnuť iba vtedy, ak máme realistické sny. Fantázie a sny sú možno niekedy dobré, pretože sú, pôsobia ako určitý stimul, ale nakoniec vždy ide aj o realitu, či sa dá dosiahnuť alebo nie. A to, čo ste povedali vy, tie ciele, ktoré ste hovorili v rámci Cancúna, Cancúnu, tak si myslím, že tie zodpovedajú realite, ktorá je momentálne vo svete. Sú tu krajiny, to sú tie krajiny, ktoré produkujú eh, čo, naj, čo možno eh, najviac emisí a tie nechcú nejako zdieľať tento náš realizmus a naše ciele. A práve v tomto zmysle si myslím, že by sme mali dávať pozor, aby sme eh, si jasne povedali, akým smerom sa chce Európska únia uberať. Ide tu o rok 2020, hovoríte, že 2020, že tento rok je už skoro veľmi blízko, takže by sme mali myslieť aj ďalej ako do roku 2020, pretože to je dôležité, určité signály pre investorov. Ak už máme horizont 2030 e, a máme tu ten limit tých 30%, tak by sme to mali zapracovať čo možno najskôr. V tomto kontexte sa domnievam, <clears throat> že by to podľa mňa bola veľmi veľká chyba, pretože tu máme e, veľkú hospodárskú krízu a preto by sme mali myslieť na to, ako naše rozhodnutie chceme najlepšie e, vyformovať, ako dosiahnuť tie cieľe. A teraz namiesto týchto rozhodnutí hovoríme ešte o ďalších cieľoch, ktoré sú ešte vzdialenejšie, čiže v tomto prípade ide o tých vašich 30 Ja sa Domnievam, že podniky, pokiaľ ide o klimatické zmeny a celú politiku, ktorá s tým súvisí, že podniky e, budú chcieť pravdepodobne hľadieť smerom vpred, ale nie je žiadne, iné, žiadne iné odvetvie, ktoré by sa takto ďaleko do budúcnosti pozeralo. Technický pokrok, ktorý máme, bude samozrejme mať aj vplyv na ciele, ktoré sme si stanovili a na to, či a ako budeme môcť naše ciele dosiahnuť. Či možno nerýchlejšie, pretože všetko, čo si my stanovíme, súvisí s tým, ako to dosiahneme a čo nám v tom pomôže. Preto si myslím, pani komisárka, že je veľmi dôležité, aby naše úrady, naše inštitúcie v rámci členských štátov postupovali realisticky. A ak pracujeme realisticky, tak sa aj ďalej dostaneme. To je všetko otázka kontroly. Máme kontrolné vyhodnocovacie systémy, máme eh, energetickú účinnosť, máme predpisy, pokiaľ ide o emisie a všetky tieto základné eh, ustanovenia sú smerodajné budeme hovoriť aj o technickom pokroku, dostaneme k dispozícii lepšie technické prostriedky a potom budeme mať aj príležitosť pre rozhodnutia, ktoré budú účinnejšie. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Kezi má teraz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať eh, pani komisárke za veľmi zaujímavú eh, prezentáciu týchto ambícií. Podľa mňa je veľmi dôležité e, sústrediť sa na to, že úsilie zo strany Európy samotnej e, nedostojí očakávania. Máme tu 20, e, cieľ 20-percentnú redukciu emisí, E, to sa nám pravdepodobne nepodarí, tak sme si stanovili zasa iný strop. Otázka je, ako sa nám podarí dosiahnuť tento. Potrebujeme sa sústrediť na príležitosti a možnosti vo viacerých odvetviach. Pani komisárka tu hovorila o lesohospodárstve, v európskeho pohľadu, z celosvetého pohľadu. Ja by som mal povedať, že v našej krajine e, e, vysádzame stromy, venujeme sa tomu už 20 rokov, robíme to dosť intenzívne. E, máme zalesnené 3 až 4 územia. Myslím si, že 30 E, myslím si, že s tým percentuálnym zastúpením lesov v našej krajine sme dosť takou typickou európskou krajinou. Čiže pokiaľ ide o, ten, o absorpciu uhlíka, e, je to dôležité, ale nemali by sme v tomto kontexte výjimať iba lesy, ale aj pôdu. Uh, ak iba o 3% znížime alebo zvýšime obsah humusu v pôde, tak môžeme povedať, že sa nám tým lepšie a rýchlejšie podarí dosiahnuť tieto ciele. Čiže je tu viacero elementov, viacero prvkov. Mali by sme sa sústrediť na tie poškodené pôdy, ale myslím si, že aj táto oblasť je veľmi dôležitá. Ešte som sa chcel spýtať pani komisárka na niektoré detaily, ktoré súvisia s komitológiou, pokiaľ ide o tie e, porovnávacie štandardy, benchmarky. Máme priemysle, ktoré majú dobré technológie, ale dostávame informácie, že by sme mali mať iba jednu porovnávací štandard že by sme sa mali sústrediť iba na primárny zdroj energie, to znamená e, ropu ostatné zdroje nemajú uh, vplyv alebo nezohrávajú v tejto otázke významnú úlohu. A to je dosť nepokojujúce pre tých, ktorí sú, žijú v Európe, pretože sa zaujímajú predovšetkým nad uh, nákladmi a možno potom svoju výrobu niektoré podniky prenesú do iných krajín, kde budú nižšie náklady. A posledný bod alebo poznámka, ktorú by som chcel venovať, tá sa týka pána Tomes, Tomasa. Vidíme veľké úsilie Polka, pokiaľ ide o to dosiahnuť kiotské ciele a malo by sa uznať to naše úsilie a to, čo sa nám podarilo v tomto kontexte dosiahnuť. Nemali by sme to nejako znevažovať. Mali by sa zobrať do úvahy aj náklady, ktoré sme museli znážať v rámci príprave k pristúpeniu. Urobili sme v tejto otázke veľmi veľa a preto by som bol rád, keby ste to zobrali skutočne do úvahy. Ja som sa teraz sledoval tú situáciu ohľadne toho vlaku, ktorý nie sú radioaktívny obsah. My sme v Polsku mali referendum, e, Takisto sme chceli budovať atómovú elektráreň, ale takéto problémy my nemáme. Ale keby sme mali takéto problémy, neviem, do akej miery by sme boli schopní ich riešiť. Musíme sa pozrieť na tie krajiny ako napríklad naše, naše, naša krajina, teda Polsko, ktorá je závislá od uhlia. A ako s tým súvisí aj otázka s pracovnými miestami a so zamestnanosťou. Ďakujem pekne. Pán kolega, prepáčte, že som zle vyslovil vaše meno. Ďalším rečníkom je pán Lange. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem za prehľad, ktorý ste nám sprostredkovali a za samotnú situáciu, že ste prišli. Skutočne obdivujem, vo vzťahu k politickej situácii váš veľký optimizmus, to vám chcem povedať, to obdivujem, je to pozitívne, ale myslím si, že od obdobia kodania a ešte aj stretnutia, ktoré vtedy boli, nepriniesli žiadny veľký pokrok od kodanského samitu sme stanovili politické a hospodárske rámcové podmienky, ktoré sa podľa mňa zhoršili, napríklad e, výsledky, strednodobé výsledky v USA, kde, kde zákonodárstvo, ktoré je tak či tak už dosť e, slabé, sa má ešte zvrátiť. Čiže skôr tu by som pokázal na tú skepsu, ktorú zažívame. Čiže sú to určité rozpory. A sú to rozpery, je tu e, menová vojna, tzv. menová vojna medzi Čínou a Amerikou, ktoré budú mať, čo bude mať veľmi negatívny vplyv, alebo mohlo by mať negatívny vplyv na svetové hospodárstvo, alebo pokiaľ ide o prioritu nových pracovných miest. Eh, ochrana životného prostredia je ako keby nejaká oťažitá a preto ten cieľ, ktorý sme si stanovili, pravdepodobne nedosiahneme do roku 2020. Som skeptický, skutočne nemali by sme zvyšovať tieto cieľe a preto by som sa chcel spýtať, čo sa podľa vás zlepšilo od Kodanského samitu a čo sa ako z hľadiska celosvetového riešenia zhoršilo. A druhá otázka tá sa, sa súvisí s konkrétnym, uh, s konkrétnym stavom obchodu s emisiami. Tu je viacero otázok, ktoré by bolo dobre sa spýtať. Nebudem teraz hovoriť o úplných detailoch, ide to o pridelovanie, vypočítavanie, o rozšírenie kapacít a nové rezervy, čiže to sú všetko otázky, ktoré Mm, súvisia s určitým koncenzom. Už o benchmarku sme tu hovorili, tie porovnávacie štandardy tu boli spomenuté. Čiže ako postupovať, aby sme neohrozili projekt strategických cieľov 2020 a ako chcete vlastne postupovať s týmito otvorenými otázkami, pokiaľ ide o tie strategické ciele 2020. Výborne. To sú všetky otázky nášho malého pléna. A dávam teraz slovo pani komisárke. Ďakujem, pán predseda. Začala by som pani Thompson, ktorá hneď položila tú najväčšiu otázku. Obstojíme v konkurencii s Čínou? Áno, takáto možnosť je, to je moja odpoveď, ale tiež si myslím, že sa vyvíjajú rýchlejšie, než si väčšina Európanov uvedomuje. Majú tam navýšené ciele, pokiaľ ide o energetickú intenzívnosť, zvýšené ciele pokiaľ obnoviteľné zdroje energie v tom najbližšom, najbližšom 5-ročnom pláne. Príklad sú tam zakomponované aj emisné ciele a zrejme dojde aj k zavedeniu emisnej dane. Ja si myslím, že tí, čo sa boja Pán Langen to napríklad povedal, že keď e, budeme príliš striktní, dáme si veľmi vysoké ciele, tak vlastne Európa na tom stráti mimo pracovné miesta. To sedí, ale ak to budeme robiť e, neinteligentným spôsobom, ak to, čo budeme robiť rozumne, tak e, môžeme zabiť dve muchy jednou ranou. Aj klimatické zmeny, aj inovácie ak nebudeme slušne ambiciozni, tak tiež môžeme prísť o pracovné miesta, pretože ambiciozne ciele tlačia inovácie. Ja si myslím, že v najbližších rokoch pôjde v Európe presne o to, aby sme mali väčšiu mieru inovácií, aby sme obstáli v medzinárodnej konkurencii. Len jeden príklad toho, ako rýchlo sa Čína vyvíja. 50 rokmi nemali ani jedného jediného výrobcu večernej energie. Ale teraz už predstavujú 50 celosvetového trhu s veternou energiou, takže z nuly 50 rokmi na 50 Teraz na tomto dobre vidíme, že sa v Európe nemôžeme uspokojiť zo status quo. Takže musíme to brať vážne oni veľa investovali v balíčku obnovy a teraz oznamujú, že z 10 násobia investície do zelených technológií. 10 násobok to bude, len aby ste si to vedeli predstaviť, čo sa tam deje. Otázka pána Turmesa. 14. oktobra na Rade pre životné prostredie ministri sa dohodli, že externe v medzinárodných rokovaniach Európa pôjde za to, aby sme nemali e, dodatočné EEUs na obdobie po roku 2014. Je to trošku technická téma. My tu máme asi 11 miliard tón takýchto dodatočných EUs. E Veľká časť v Rusku. Ak umožníme aby toto bolo predložené do roku 2013, tak to vynuluje všetky dopady iniciatív EÚ do roku 2020. Preto je to taký veľký problém a preto budeme v Kankune tlačiť na to, aby sme to odstránili. No a potom samozrejme bude otázka, ako ten problém vyriešime interne. Pán Turmes hovoril, že tu už boli určité výpočty, keď sme robili balíček e, klimatický a energetický. Takže máme externe takúto stratégiu odstrániť surplus AAUs a keď sa nám to podarí, potom to budeme interne riešiť toho dopady. Konkurencie, schopnosť na tých 30 už som povedala, že sa to dá robiť inteligentne aj neinteligentne. Keď to robíme inteligentne, môže to naštartovať investície. Ako to spraviť, to je podstatné. Ja si myslím, že naše oznámenie z mája jasne ukázalo, že Európa stojí za svojimi medzinárodne prijatými záväzkami. To bola prvá časť toho oznámenia. Druhá časť poprvýkrát v histórii poukázala na priemyselný a hospodársky záujem v pozadí týchto ambícií. Niektoré členské štáty na to reagovali, niektoré ešte zvažujú svoje stanovisko. Tá diskusia napreduje, na jar sa k tomu ešte vrátime. Pán Žado, ako to odkomunikovať? Ja si myslím, že priemysel je jedným z našich najväčších spojencov. Čoraz viac podnikateľských sektorov si uvedomuje v Brazílii, v Číne, v Koreji, že skrátka nemôžeme zaspať na Vavrínoch. Uvediem príklad. Stretnutie G20. -ky Paralelne s tým sa stretávajú šéfovia podnikov z celého sveta, špičkových podnikov a venujú sa zeleným technológiám. Ďalšia otázka, transparentnosť, financovanie. Áno, transparentnosť chceme v Cancúne. EU jasne povie, kto čo odkiaľ budú prostriedky, či to bude navýšenie o 100%. Ja som videla údaje z členských štátov, od tých, ktoré poskytli údaje, tak to nie je 100% navýšenie. V prípade komisie áno, ale nie v prípade členských štátov. Áno, toto je trošku problematické, ale zo skúsenosti môžem povedať, že rozvojové krajiny preferujú, keď jasne povieme, koľko máme, určite to skôr, ako keď budeme tvrdiť, že tu bude 100% navýšenie a potom to navýšenie bude nižšie. Pán Ody sa pýtal na proces v rámci OSN. Proces je iste veľmi zložitý. Pýtali sa, či môžeme ísť cestou bilaterálnych dohôd. Áno, s Čínou, s Indiou. Vy ste sa pýtali na Južnú Ameriku, Mercosur. Komisia chcela, aby životné prostredie bolo súčasťou obchodnej dohody s Mercosurom. Takže takto sa snažíme postupovať. Je v záujme členských štátov EÚ, aby sme sa snažili dosiahnuť dohodu na úrovni OSN. Vieme, že tento systém je komplikovaný, ale myslím, že alternatívy veľmi nie sú. Tých 2,4 miliardy, to bola ďalšia otázka, tento rok to splníme. Do Cancúnu budú k dispozícii detaľnejšie informácie. Pokiaľ ide o CDM, áno, ten systém veľmi dobre nefunguje. HFC 23 bolo preto rozšírené, pani Karvajová sa tuším na to pýtala a teraz uvažujeme nad ďalším postupom. Tie problémy vznikajú z viacerých hľadisk. India a Čína boli príjemcami, hlavne pokiaľ ide o HFC 23. Ale je to ešte horšie, pretože taký určitý perverzný stimul pre tieto krajiny Preto stále vyrábajú HFC 22, ktoré vedie k vzniku HFC 23. Robia to preto, lebo z toho majú zisk. Toto je taký začarovaný kruh, ktorý je potrebné, ktorý je potrebné uťať a ja plánujem odprezentovať konkrétne návrhy. Pokiaľ ide o CDM, bolo tam asi 2500 projektov, viac než 90 z nich predstavujú projekty v rozvojových krajinách, ktoré, sú, ktoré sa rozvíjajú naozaj veľmi dynamicky. Do Afriky ide len absolútne minimum. 17 z nich do Južnej Afriky, 35 projektov prípada na zvyšok afrického kontinentu. Tento systém samozrejme zreformovať musíme a to tak, aby tu bola sektorálna spolupráca s rýchlo rastúcimi ekonomikami a mechanizmus CDM by sa mal zatraktívniť aj pre tie najmenej rozvinuté krajiny. Pýtali ste sa na tých 30 postoj rady Británia, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, povedali možno nie 30, radšej 25, Dánsko povedalo 30 unilaterálne. Nové členské štáty si uvedomujú, že je tam veľký potenciál, pokiaľ ide o účinnejšie využívanie energie a toto je investícia do budúcnosti, v budúcnosti z toho vzniknú pracovné miesta a toto je potrebné si uvedomiť. A takto zatraktívniť možnosť investovať do tejto oblasti. Pani Del Castillo. Vy ste sa pýtali, aké ciele sú reálne, pokiaľ ide o Cancún. Že by sme sa nepochopili. Ja som nehovorila, že nebudeme platiť úroky v roku 2020. Čo? Máme tu zároveň cieľ na 2050 a je potrebné to nejako rozdeliť na konkrétne kroky, ako má to znižovanie prebiehať. Rok 2030 je tam takým medzníkom, to ale neznamená, že rok 2020 pre nás už nie je zaujímavý. chcela by som ešte povedať, že sú tu aj horizonty do roku 2025 až do roku 2030, čiže e, tieto kodanské, e, niektoré štáty stanovili, akým smerom sa chcú uberať a potom od roku 2020 to ide rýchlo smerom nahor. Potom pán kolega z Polska, samozrejme, že sa nedohodneme, že sa to podarí Európe a samostatne, preto potrebujeme medzinárodnú dohodu. Ale chcem povedať jednu vec. A niekedy sa v tomto výbore zamýšľate nad tým, či vôbec pomôže, ak Európa bude robiť taký predvoj. A pred dvomi alebo tromi rokmi sme boli osamotení, pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si v tomto kontexte stanovovali. A v rámci prípravy na kodanský proces e, sami, sami si už Rusko pripravovalo svoje vlastné ciele aj Japonsko. Čiže krajiny si začali stav, stav, dávať svoje vlastné ciele, ako Brazília, Korea, Singapur, Indonézia, Južná Afrika, mohla by som vymenovať teraz viac, aj Mexiko. Veľa krajín G20 si poprvýkrát stanovili vlastné domáce ciele to je skutočne veľký krok smerom vpred, ak to berieme z pohľadu alebo z perspektívy nejakej eh, hospodárskej súťaže aj v rámci biznisu. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Jedna z podmienok, ktoré sme mali, sa týka presne tohoto, čiže presne toho, ako zlepšiť eh, to, ako sa dá skladovať CO2 v pôde. No a teraz ešte záverečný bod, tak ako ste hovorili. Veľmi jasne to poviem, tá smernica, ktorú my ako komisia musíme dodržiavať, ne, nám neumožňuje, aby sme zvažovali rôzne typy paliv. To nie je povolené v súlade s tou smernicou, ktorú musíme dodržiavať. No a na záver myslím, že už som zodpovedala niektoré otázky pána Langena. Samozrejme súhlasím, že prioritou musí byť vytváranie nových pracovných miest. No a rovnako súhlasím s tým, že Európa už 30 rokov preukazuje v oblasti ochrany životného prostredia, že reguláciou, vytváraním noriem a ambíciami v tejto oblasti sme dosiahli popredné miesta a teraz sa vyvážame riešenia, ako získavať energiu z vody, vetra, máme čistejšie auta a tak ďalej. Takže environmentálne aspekty e, hospodárstva a pracovné miesta nie sú zájomnom nejakom rozpore. Ak sa to urobí inteligentne, tak som si istá, že dokážeme obi dve veci zrealizovať. No a na záver ste sa spýtali, čo sa zlepšilo od kodanie. No, ja myslím, že mnohé krajiny si uvedomujú, že ak nebudeme, alebo ak nedosiahneme v Cancúne pokrok, riskujeme, že proces OSN nie len nejak formálne zanikne, ale stráti sa ten záujem. No a preto myslím, že mnohé rozvíjajúce sa krajiny budú investovať veľa energie aj v Mexiku, aby spolu s EÚ dosiahli ambiciozne ciele, konkrétne rozhodnutia, pretože, ako som už povedala, ale no, ako vidíme problémy procesu SN, ale ťažko hľadám nejaké alternatívy. Zatiaľ Čína a India nehovoria um, o environmentálnych problémoch na G20, G8 nedáva zmysel a G2. minulý rok sa to vyskúšalo, ale e, tie čínsko-americké zasadnutia nejaké výsledky nepriniesli, takže panuje všeobecná zhoda o tom, že to je v záujme všetkých tieto medzinárodné rokovania. Či to bude úspešné, neviem. Ja môžem povedať, že Európa vyvinie maximálne územie úsilie. No a jedna z vecí, ktorá sa uh, zlepšila od že aj podnikateľský sektor a priemysel rozumie, že ak sa nám nepodarí získať dohodu, je mnoho vecí ohrozených a samozrejme to si neželá nikto. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ešte raz za vašu návštevu. Pre nás to bolo skutočne pre všetkých veľmi zaujímavá návšteva a veľmi zaujímavá výmena názorov. Úprimne povedané, je vždy pri návštevách komisárov dostaneme také konkrétne odpovede, také konkrétne slova, takže ja ďakujem a myslím, že v mojom mene a v mene mojich kolegov môžem povedať, že vám želám veľa energie, ktorú, ktorá vám nechýba a pevné nervy do veľmi zložitých eh, vyjednávaní v Cancúne. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you. It's a pleasure being here.